tardes, kolegas, Vamos a empezar. Dobré popoludne, vážení kolegovia a kolegyne. Začneme dnešné popoludnejšie zasadnutie. Začneme výmenou názorov o situácii v Bielorusku. Chcem uvítať našich eh, hostí. Budeme sa venovať eh, téme Bielorusko. Pán Mikloš, Harastim, osobitný spravodajca OSN do Bielorusko a Valiantin Štefanovič, viceprezident Bieloruského centra pre ľudské práva Jasná. Taktiež medzi nami vítam Runa Winga, <clears throat> eh, spravodajcu pre eh, Rusko a východnú Európu. A dnes taktiež eh, vítam medzi nami aj pána Drožierskenov, Grduševského, ktorému dávam slovo. A teda o chvíľu mu udelím slovo. Bielorusko za posledné mesiace e, nebola až toľko pertraktovaná v našom výbore, než iné štáty, ale samozrejme Ehm, nám záleží na bilaterálnych vzťahoch a preto sa tieto téme budeme venovať. Rady by sme sa dozvedeli viac o prípravách prezidentských volieb 11. oktobra. Takže teraz by som dal slovo pánovi Žereskému, predsedovi výboru pre priateľstvo s Bieloruskom, aby uviedol tému. Nech sa páči. Chcel som sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že sa zaujímate o situáciu v Bielorusku a taktiež zopakovať niekoľko prvkov, z ktorých sa skladá oficiálna správa týkajúca sa vzťahu medzi Európskym parlamentom a Bieloruskom. Poprvé chcem zdôrazniť, že delegácia, ktorá sa zaoberá Bieloruskom, prvýkrát po 12 rokoch bola na oficiálnej návšteve v Minsku. Výstupy sa nachádzajú v správe. Samotná návšteva bola veľmi dôležitá e, z hľadiska úpravy komunikácie medzi Európskym parlamentom a Bieloruskom. V tejto chvíli je medzi nami niekoľko členov delegácie, ktorým som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Sandra Kalniete, pán Štetina a ďalší kolegovia. Je veľmi dôležité, že naozaj veľmi pracovitým, avšak no konzekventným spôsobom sa táto skupina pokúša dopracovať k zlepšeniu komunikácie a tiež rieši situáciu opozície v Bielorusku. Chcem potvrdiť, eh, alebo chcem zopakovať eh, veľmi vážne rozhodnutie, ku ktorým, eh, ktoré sme dospeli pred pár týždňami. Ide o, o prepustenie všetkých politických väzňov. Myslíme si, že toto prepustenie je dôsledkom mnohých úkazov, avšak aj dôsledkom situácii v Bielorusku, aj hospodárskej situácie, ale taktiež to súvisí s blížacimi sa voľbami prezidentských volieb. E, medzi nami tiež sedí zástupca dôležitej opozičnej inštitúcie. Chcem ho tu veľmi pekne privítať a jeho ostatní kolegov a povedať, že činnosť Viesny a ďalších organizácií je veľmi dôležitá pre dobrú komunikáciu aj tu na pôde parlamentu. To, čo je pre nás dôležité, je, že nesmieme zabúdať na to, že samotné Bielorusko očakáva zlepšenie vzťahov z EÚ, a to z jasných dôvodov, hospodárskych dôvodov. Podľa mňa aj podľa členov komisie je dôležité, e, že pokiaľ tieto e, vzťahy sa majú upraviť, tak sa tak musí stať pri určitých podmienkach tak, aby práva, ľudské práva v Bielorusku boli rešpektované a aby postup v tejto oblasti bol trvalý a nielen dočasný. Dnes ako pred šéf delegácie pre Bielorusko nie som schopný zabezpečiť, že takýto postup bude trvalý. Niektoré rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú trvalými rozhodnutiami, avšak e, môžu sa zmeniť No z hľadiska záujmu Európy je dôležité, aby v vzťahoch, vo vzťahoch s Bielorusku sme neprisubovali na žiadne kompromisy, pokiaľ idú o základné, o základ, pokiaľ ide o základné hodnoty, ktoré sú nám Európanom drahé. Ešte raz som sa chcel poďakovať ostatným členom delegácie a tiež e, ľuďom e, zvonku, lebo napríklad pani Sandra Kalnente pomáha našej delegácii zvonku. Chcem zdôrazniť, že kvalita práce jednotlivých členov a tiež Euronestu umožňuje, alebo vďaka tomu e, nebudeme robiť žiadne chyby, nebudeme ani e, prehnane optimisticky, ale ani, e, ani neprídeme o šancu zlepšiť komunikačné kanály medzi Bieloruskom a EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. A Slovo dávame pánovi Štefanovičovi z Centra pre ľudské práva Jasná. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za možnosť prehovoriť na tomto fóre pri tejto príležitosti a dovolte mi povedať niekoľko slov o situácii v Bielorusku dnes pokiaľ ide o ľudské práva. Ako jasné aj zo slov predrečníka, prezidentská kampaň už v Bielorusku prebieha a 11. oktobra sa budú konať voľby. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že situácia v Bielorusku značne pripomína situáciu z roku 2010 počas kampane aj volieb. A to tri veci sú odlišné. Pri dnešných, teda voľby, ktoré dnes, teda v tomto roku sa budú konať, e, sa konajú na pozadí ukrajinskej krízy. Po druhé, voľby v roku 2015 sa budú konať pri zhoršujúcej sa hospodárskej situácii a vlastne toto začalo ešte skôr, než sa začalo hovoriť o voľbách. A po tretie, teraz v roku 2015 e, sme svedkami e, veľkej krízy v oblasti ľudskoprávnej a to sme zaznamenávali hlavne až do augusta. Je to kampaň proti nezávislým novinárom, ktorí spolupracujú s zahraničnými médiami. A táto kampaň vlastne prebieha bez prestania. A legislatíva je plná najrôznejších obmedzení aj v občianských právach, aj v ľudských právach. Okrem toho, zahraničná pomoc sa kriminalizuje a je, dokonca nastáva aj prax e, persekúcie a tak ďalej. Dokonca sa hovorí aj o treste smrti. 22. augusta 6 politických väzňov e, dostalo, bolo prepustených a vlastne dostalo milosť. A a my sme toto uvítali zo strany e, bieloruských orgánov. Boli prepustení títo občania, ale bez toho, že by im bol vymazaný záznam v trestnom registri. Takže niektoré ich občianské práva predsa len boli týmto zasiahnuté a obmedzené, tak povediac. A toto nakoniec môže viesť ku opakovanému vzatiu do väzby. Takže teraz už aj orgány začali prejavovať určité mekšie postoje v niektorých otázkach. Napríklad mm, mm, e, nebo, nezaznamenali sme v poslednej dobe nejaké prenasledovanie novinárov, ktorí pracujú pre zahraničné médiá ako nezávislí novinári a, a demonstrácie, ako napríklad tá, čo mala v Minsku, tak takéto demonstrácie už e, nie sú nejak obmedzované zo strany e, štátnych orgánov, ale predsa len legislatíva nasvedčuje, že by sme nemali prepadať ilúziám. Totiž e, aj pripravované voľby pokračujú podľa starých procedúr. Na vyjadrenia OBSE sa neberú do úvahy, a zmeny, ktoré by umožnili transparentné sčítavanie hlasov napríklad. Tam je ešte otázka otvorená. Uvidíme, ako to dopadne po voľbách. Aj keď predpokladáme, že už aj vieme, ako dopadnú tie voľby, predsa len nevieme, aká politika sa po voľbách bude zo strany našich orgánov uplatňovať. Takže predpokladáme, že tu budú aj legislatívne, systémové zmeny. A napríklad v roku 2011, keď orgány prepustili politických väzňov, ale potom 19. decembra 2010 sme boli svedkami ešte tvrdšie, vlny represálií zo strany orgánov proti predstaviteľom občianskej spoločnosti. Takže predpokladáme, že by mohli nastať nejaké systémové zmeny a tedy sa stali zárukou toho, že orgány sa nebudú už uchylovať ku represiám, respektíve represáliám a že zmeny budú naozaj systémové a nepôjde len o určité reakcie na požiadavky ľudskoprávnych organizácií. A samozrejme je to aj osobitný obsah našich diskusí medzi Bieloruskom a Európskou úniou. To všetko môže viesť ku úspešným zmenám v našej krajine. Ak budete mať nejaké otázky, veľmi rád zodpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Štefanovič. A teraz dá slovo pánovi Harastimovi, ktorý nám povie viac o občans- o ľudskoprávnych otázkach v Bielorusku. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem vôbec za príležitosť podeliť sa s vami o niektoré významné otázky, ktoré sa týkajú situácie v Bielorusku. Teraz, keď nás čakajú prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré budú veľmi dôležité, aj keď predpokladáme, ako to dopadne. A práve z toho istého dôvodu e, nezmenené zákony, nezmenená štruktúra zákonov a otázka ľudských práv a nezmenená situácia v tejto sfére a nezmenená situácia e, z hľadiska práv voličov. To všetko naznačuje, že tieto voľby len potvrdia prezidenta Lukašenka vo funkcii. Táto krajina je vlastne len jedinou v Európe, kde parlament už 20 rokov nemá opozíciu. Alebo v parlamente neexistuje opozícia. Teda posledné parlamentné voľby v roku 2012 opäť vytvorili parlament, kde neexistuje opozícia. Ale nakoniec sa ešte pritvrdili, eh, pritvrdil volebný zákon. Takže otázka aj pred vami ako parlamentom, ale aj pred predstaviteľmi prítomnými z aparátu pani Mogherini. Keď sa povie, že 5 ľudí, ktorých prepustia, to je už vec, ktorú mali dávno zrealizovať, dávno mal byť prepustený. A ak to poviem narovno, je to čosi ako hm, politická pomoc prezidentovi Lukašenkovi pred voľbami. V podstate tie odporúčania, ktoré tento parlament e, e, v vynikajúcej správe predostrel. Chcem pánovi spravodajcovi poďakovať za toto a zablahoželať mu. Tá správa je veľmi vyvážená, veľmi triezva, je to veľmi dobrý materiál a zdôrazňuje nezmiennú situáciu a aj požiadavku na potrebu ďalej situáciu pozorne sledovať. Hmm. Nechceme samozrejme dopredu dávať niekomu výhodu e, z hľadiska reputácie, keď e, krajina znova stojí pred fraškou, pred volebnou fraškou. Chcem zdôrazniť, že máte v rukách mnoho nástrojov. Jedným z nich je to, čo hovoril Valentín. Politickí väzni boli prepustení bez toho, aby sa im umožnilo vrátiť sa do verejného života v krajine. Bielorusko je v tomto jedinečné. V podstate je to trojnásobný systém hlava 22, proste práva na zhromažďovanie, ľudské práva, občianské práva a tak ďalej. Proste všetko v Bielorusku pokračuje v starých šlapajách. Proste na všetko treba e, povolenia od mnohých úradov. Po druhé, e, všetko, proste všetko sa kriminalizuje a tak ďalej. A je tu možnosť niektoré sankcie zrušiť, ak systém na základe povolení sa troška uvoľní, tak možno občianská spoločnosť by mohla byť konkurencieschopnejšia a slobodná. Alebo vezmeme si Vanejšok, minulý december. Tam nastalo veľmi prísne, teda tvrdé sprísnenie mediálnych zákonov a celý internet je teraz pod kontrolou vlády. A či už je to webová stránka alebo nejaká pripomienka na webe, všetko ide cez vládnu cenzúru. Okrem toho sa schválili prísnejšie pravidlá aj v súvislosti eh, s tými hrdinami občianskými, ktorí ešte boli vo vezení. A podľa mňa je výborné, že títo ľudia sú prepustení, že sú na slobode a že netrpia e, stále sa zhoršujúcimi podmienkami. A pred mesiacom, keď boli prepustení, tiež som musel vydať vyhlásenie o zhoršovaní situácií vo väzniciach. Takže to je dobrá správa, že ich prepustili ale zároveň ešte k tomu ne, nemôžeme e, doplniť, že by došlo k zmenám nejakých štruktúrálnych aspektov reforiem a tak ďalej. Nie sú tam žiadne politické reformy, ktoré by umožnili, aby občianská spoločnosť si vydýchla, pretože stále je pod e, veľmi tvrdou kontrolou. Takže chcem poukázať na to, že akože pomocná ruka, ktorá prišla v situácii, kedy z hľadiska geopolitického je to dôležité, áno, to je pochopiteľné gesto, aj z hľadiska diplomatického, ale z hľadiska ľudských práv. Myslím si, k tomu treba ešte pridať ďalšie nejaké úlavy e, a povedzme určité sluby e, o tom, že sankcie by boli zrušené, tak e, to by sme tiež očakávali. Ďakujem vám za pozornosť. Viem, že už som vyčerpal svoj čas rečnícky, ale veľmi rád zodpoviem vaše otázky, ktoré sa týkajú tejto situácie aj ohľadne možného zlepšenia situácie. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Harastimu a prvne sa pustíme do rozpravy dám ešte slovo pánovi Biganovi, riaditeľovi eh, zahraničnej služby pre túto oblasť. Poinformuje nás o novinkách v, eh, vo vzťahu EU-Bielorusko. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som prispel do tejto debaty krátkým prehľadom o aktuálnej situácii vzťahov EU-Bielorusko. Samozrejme, že Parlament o tomto nedávno rokoval na plenárke v septembri teda. Takže práve e, som veľmi rád, že môžem hovoriť e, o tejto téme pred pánom Haraštinom aj pred pánom Štefanovičom. O oboch e, si veľmi vážim ako bojovníkov za ľudské práva a veľmi si vážim ich prácu. V roku 2010, teda po tých voľbách, keď boli za, keď boli uväznení e, aktivisti, tak e, sa celkovo pritvrdila situácia pre e, situácia v Bielorusku a u nás e, nastalo, nastala situácia, že sme sa nevedeli, teda nevenovali tej téme až tak veľmi. Za posledné dva roky sme ale zaznamenali určité zlepšenie vo vzťahoch EU Bielorusko a uvedím niekoľko príkladov. Napríklad proaktívna účasť Bieloruska v partnerstve aj z hľadiska multilaterálneho, ďalej e, začiatok rokovaní o uvoľnení vízového režimu a tak ďalej, ďalej no, partnerstvo v mobilite, podpísanie memoranda o porozumení hľadiska energetickej bezpečnosti, ďalej dialog o modernizácii a rokovalo sa aj o občianskej spoločnosti. Pred, jedným, pardon, pred mesiacom mm, predseda eh, delegácie EP, pán Sežievský, povedal, že to bolo niečo takéhoto vôbec eh, prvýkrát za 12 rokov, že o týchto veciach mohol rokovať. Takže, ako už povedal pán Harasty, e, kontext sa taktiež mení vo svetle konfliktu na Ukrajine a Bielorusko pristúpilo celkom konštruktívne k tejto otázke a niekto by predpokladal, že budú vo všetkom súhlasiť s východným susedom, ale v praktickej, z praktickej stránky aj hľadiska konkrétneho, aj obchodného, sme zaznamenali odlišné správanie. Prepustenie väzňov, o ktorom sa tu hovorilo, to prišlo v auguste čoskoro po tom, čo EU a Bielorusko opäť začali viesť dialog o e, ľudských právach. Čiže po roku 2012 to bolo poprvýkrát. My samozrejme tiež vítame prepustenie tých väzňov, ktoré bolo veľmi pozitívnym svet, e, krokom a je tu e, cesta k možnému zlepšeniu vzťahov. Predpokladáme, že EU môže vyslať veľmi jasný signál a reagovať týmto na prepustenie tých väzňov aj v súvislosti s nachádzajúcimi prezidentskými vozbami. E, boli sme vlastne požiadaní, aby sme poskytli krátkodobý a dlhodobý servis, a budeme tam 35 dlhodobých a 400 krátkodobých e, pozorovateľov. Takže, ako som mohol vo Varšave včera overiť, e, mali sme z hľadiska OBSE tiež e, významné stretnutie o implementácii práv a dôležité je, aby odhýr OBSE mohol fungovať tiež bez problémov. Ale nemáme ilúzie, E, v našej zahraničnej službe, že ten volebný rámec, ktorý existuje, nie je dostatočne otvorený. E, OBS e, dokázali sa zhodnúť na určitých bodoch s Bieloruskom, ale dôležité je, aby sme mali aj jasný celkový obraz a to, čo hovorili predrečníci. Prepustenie politických väzňov ako takých neznamená, že náročná etapa ľudských práv sa dá zo dňa na deň zmeniť. V podstate naozaj nenastali žiadne systémové zmeny a najdôležitejšia požiadavka zo strany EÚ, a to prepustenie politických väzňov, tá sa splnila. Bielorusko ale ostáva stále jedinou krajinou v Európe, kde sa uplatňuje trest smrti a politické práva prepustených e, politických väzňov neboli znovu e, obnovené. Celý rad e, politických a občianských práv ostáva obmedzený a ako bolo povedané v správe, aj pán Harastý o tom hovoril, stále dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv. Existencia politických väzňov to nebola jediná, e, nebolo jediným dôvodom, prečo boli zavedené sankcie proti e, Bielorusku. Predsa len reakcia na prepustenie politických väzňov je stále ešte predmetom diskusie, predmetom diskusie na rade a bude potrebné e, samozrejme vyjadriť patričnú reakciu a to, o tom treba rozhodnúť už čoskoro. Takže keď si predstavíme, že od roku 2010 do toho decembra sme mohli mať aj konštruktívnejšie vzťahy medzi EU a Bieloruskom. Ide o to, aby nám opäť neunikla príležitosť, aby sme dokázali zlepšiť vzťahy s Bieloruskom, vychádzajúc práve e, na, z tých krokov, ktoré sú povzbudivé na oboch stranách. Aké sú ale ďalšie motívy krokov, ktoré podniká vedenie bieloruské, tak o tom to už sa niečo hovorilo. Samozrejme, ale vieme, že Bielorusko sa nachádza v ťažkej ekonomickej situácii, ale nedochádza k tam k nejakým štruktúrálnym zmenám a preto vlastne ani investície tam neprúdia a bieloruská ekonomika sa stáva čoraz menej konkurencieschopnou a viac závisí na Rusku. Toto si samozrejme bude vyžadovať diverzifikáciu, modernizáciu, privatizáciu a mnoho ďalších partnerov Bielorusku by ten, bieloruských partnerov by sa do toho malo zapojiť. Bielorusko sa začína uberať správnym smerom a ako vysoký predstaviteľ aj povedal na zasadnutí v Európskom parlamente, vysoká predstaviteľka povedala tu na pôde parlamentu a práve ide o jedného z priamých bezprostredných susedov EÚ a preto nám na tom vývoji záleží. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Began, začneme debatu. Slovo dávam pani Kalniete ako prvé. Nech sa páči. Thank you, Mr. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Podobne ako veľa z nás, ja vítam to, že došlo ku prepusteniu politických väzňov v Bielorusku a takisto som veľmi rada, že došlo k tomu, aby, alebo že sa zapojili k tomu, aby zastavili tú hybridnú vojnu Ruska na Ukrajine. Avšak čaká nás ešte dôležitejší test a to je práve otázka transparentných demokratických prezidentských volieb. Iba potom ako pozorovatelia OBZ e predložia pozitívne hodnotenie týchto volieb, iba potom budeme schopní skutočne začať uvažovať o nejakom upgrade dialógu medzi Európskou úniou a Bieloruskom. Som si vedomá toho, že samozrejme eh, je tu určitá možnosť konštruktívnej zmeny, že je tu určitý náznak táto príležitosť a ja dúfam, že to bude mať taký istý dopad aj na práve na našeho suseda, na Bielorusko. Samozrejme, že nie som naivná Nemyslím si, že by Lukašenko sa snažil nejako, alebo že by to bola nejaká ohromná zmena jeho pocitov. Podľa mňa je to skôr nejaká vykalkulovaná záležitosť politického charakteru, pretože oni samozrejme závisia ekonomicky na ruských dotáciách a tento dialog s Európou. Tento dialog je dôležitý pre určité vyrovnanie práve tohoto vzťahu závislosti. Rada by som si vypočula tých zástupcov mimovládnych organizácií, aktivistov, ktorí skutočne celé roky vydržali tento ohromný tlak v tejto krajine, kde je všetko zakázané a v podstate nič tam nie je umožnené. Ráda by som si vypočula ich hlasy a preto som naozaj otvorená pozvaniu a tomu, aby sme poskytli určité pozitívne, pozitívne hodnotenie toho, čo sa deje E, v Bielorusku zo strany našich inštitúcií. Ja som patrí medzi tých, ktorí sú presvedčení o tom, že by sme mali sa ešte viacej prepojiť e, s bieloruskou spoločnosťou, pokiaľ ide o kultúrne záležitosti, technologické záležitosti, výmeny na úrovni občanov, pretože práve ľudia sú tí, ktorí môžu znamenať tú skutočnú zmenu. My v Európskej únii my potrebujeme pokračovať v takomto kritickom zaangažovaní v tomto smere a tiež dúfam, že budeme na e, zhromaždení Euronest schopní otvoriť toto i s Bieloruskom po prezidentských voľbách, ktoré nás čakajú. Ďakujem, ďakujeme. Pán Manekens, ďakujem, vážený pán predseda. Ja budem hovoriť mojim rodným jazykom. Áno, Ipašu, referentu šeit z parlamenta. Un uh, lai netērētu laika, daudz laika. Takže neviem, ja nebudem samozrejme, pán predseda, nejako hovoriť veľmi dlho. Sú tu ale tri body, o ktorých by som sa rád zmienil v mojom prejave samozrejme, že môžeme podporiť vlastne všetko to, čo pred chvíľočkou povedal pán kolega predovšetkým pokiaľ ide o politických väzňov v Bielorusku, ale toto ešte nie je, toto nestačí. Toto nestačí a my, Európsky parlament, my, Európska únia ako celok, my by sme nemali premárniť túto príležitosť na ďalší rozvoj našich vzťahov s touto krajinou. 12 posledných rokov e, v podstate sme zaznamenali zmrazenie všetkých týchto našich spoločných aktivít a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme teraz naozaj nadviazali kontakty s opozíciou, s kritickými médiami, aby sme nadviazali kontakty s ostatnými subjektami. Aj keď kritizujeme Bielorusko, tak zase na druhej strane by sme nemali, mali by sme sa vyvarovať poškodeniu našich vzájomných vzťahov. Nechceme podkopávať tieto naše počiatočné vzťahy nejakou prehnanou kritikou, tam, kde napríklad sme fungovali v oblasti bezpečnosti potravín, otázok v oblasti hraníc a tak ďalej, tam, kde tá spolupráca už začala, tam, kde nechceme, aby táto spolupráca bola prerušená, chceme v nej pokračovať, to bola druhá záležitosť. A ešte tretia vec, Mohli by sme porovnať túto situáciu v Bielorusku so situáciou na Kube. Takisto táto krajina vlastne celé desaťročie bola izolovaná. V podstate celé generácie vyrástli bez akejkoľvek nádeje na to, že by mohlo v tejto krajine dôjsť k akýmkoľvek zmenám. A my teraz požadujeme od miestných orgánov v Bielorusku, požadujeme, aby alebo chceme vlastne zabezpečiť to, aby situácia, pokiaľ ide o občianskú verejnosť, aby sa táto situácia v Bielorusku zlepšila. Toto je vec, ktorá nám naozaj leží na srdci. Ďakujeme. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, twee vragen eigenlijk. Uh... Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Dovolite dve otázky. Je samozrejme nesmierne zaujímavé mať možnosť sa porozprávať s niekým, kto priamo pozoruje situáciu v Bielorusku už veľmi dlho. Nedávno sme videli i to, čo sa dialo na Ukrajine, postoj Bieloruska žiadny, hovorilo sa o tom, že nedôjde ku ži, ži, že nedošlo ku žiadnemu vojenskému zákroku na Ukrajine zo strany Ruska. Avšak keď počúvame naozaj veľmi pozorne všetko to, k čomu došlo. Vidíme tú obrovskú ekonomickú závislosť na druhej strane Bieloruska na Rusku, tak sa môžeme pýtať, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia v súvislosti s Minskom, ďalej samozrejme prezident Porošenko. Môžeme si klásť otázku, akým spôsobom, alebo určité, určité riziko, aby nedošlo k tomu, že by Rusko mohlo prostredníctvom Bieloruska nejakým spôsobom intervenovať na Ukrajine. Viem, že v tej dohode bolo i veľa záležitostí, ktoré sa týkajú vzdušných vojenských síl a otázka na pána Stefanoviča ktorá sa týka ľudských práv. V mojej krajine, v Holandsku, my sme si vedomí toho, že občianská spoločnosť, ehm, zároveň napríklad rôzne náboženské spolky majú veľkú, môžu hrať veľkú úlohu, pokiaľ ide o túto krajinu. A preto by som sa chcel opýtať i na, ehm, na slobodu v tejto oblasti. Ďakujem pekne, ďakujem za slovo, ehm, pán predseda. Keď máte 21 rokov, tak Američania môžu konzumovať alkohol a sú považovaní za dospelého človeka. Po 21 rokoch mm, toho, e, ako je Lukašenko e, pri moci, vie, akým spôsobom falsifikovať realitu, predkladať ju a prednášať svojím spôsobom. Nesmieme byť naozaj naivní, môžeme byť tými najlepšími odborníkmi na voľby na celom svete, ale aj napriek tomu ja sa môžem opýtať, kto sa od koho učí, Putin od Lukašenka alebo Lukašenko od Putina. Vidím tu 5 dôvodov, prečo by sme nemali padnúť do tejto pasti právě e, této záležitosti tzv. slobodných volieb, pretože vidíme, že opozícia bola vyeliminovaná, nejde o voľby, je v podstate o znovu potvrdenie volebných výsledkov. V podstate Lukašenko je jediný človek, ktorý sa objavuje v médiách, jediný, ktorý má v rukách kontrolu. Vieme, že v e, Bielorusku neexistuje, neexistujú slobodné médiá, sú to štátom riadené médiá, Lukašenkovi ľudia to kontrolujú, riadia, to znamená, že tieto médiá postoja za svojim kandidátom, kandidátom na post prezidenta. A v podstate ani pozorovatelia na miestnej či medzinárodnej úrovni nemajú úplnú slobodu pozorovania. Nesieve sa miliť, pán Hašne, ani, e, aj keď je zvláštnym spravodajcom, tak v podstate nikdy, osobitným spravodajcom, tak nikdy nenoštívil túto krajinu. Toto je realita, to si musíme uvedomiť veľmi jasne. A ďalej, pokiaľ ide o centrálny volebný výbor, ústredný volebný výbor, ktorý v podstate vedie Lukašenkov človek, to je, to je tá mm, posledná inštitúcia, ktorá bude mať rozhodovacie slovo. A posledná záležitosť, mohli by ste mi vôbec vysvetliť, prečo tieto voľby v Bielorusku by mali prebiehať 6 dní. 5 e, dní v priebehu, ktorý v podstate vlastne 5 dní a 5 nocí nikto nebude schopný vôbec kontrolovať to, čo sa bude diať v jednotlivých volebných miestnostiach a v podstate ten posledný tzv. volebný deň, to bude práve ten rozhodujúci deň bolie Milí kolegovia a kolegyne, samozrejme, že to bolo vlastne divadlo to prepustenie. Vezňou Lukašenko potrebuje peniaze, potrebuje prístup k európskym finančným, na naše finančné trhy a preto je flexibilný, preto vlastne ukázal určitú pružnosť a určitú otvorenosť voči Európe aj keď sa pozrieme na jeho administratívne úsilie a to, že sa snaží nejakým spôsobom dosiahnuť um, dohodu z Minska, tak nesmieme zabúdať na tie veci, ktoré Lukašenko urobil. E, ľudia tam miznú, zmizli uh, v Bielorusku, je za tým moc a my nemôžeme pred týmito skutočnosťami zatvárať oči. Ďalšia záležitosť. Bielorusko chce spolupracovať s Ruskom krokom na rozširovaní ich prítomnosti vojenskej prítomnosti vo svete, napríklad e, vzdušná základňa blízko našich hraníc, to je jeden príklad a sú tu ďalšie plány rozšírenia tejto prítomnosti, to je ako Sýria v Európe. E, Putin sa snaží nejakým spôsobom e, rozširovať svoju vojenskú prítomnosť Takže ja v podstate nemám ani nejakú otázku na našich hosti, možná, možno len na pána Stepanoviča jedna otázka. Mohli by ste nám otvorene povedať, aké sú sľuby Lukašenka jeho ľuďom? Čo im sľubuje? Je to naozaj hrozná situácia, ekonomika je v šialenom stave, je to v podstate, môžeme povedať, z 50% závislá krajina možno by sme sa mali opýtať vedúcich predstaviteľov Kremľa na to, ako bude vyzerať budúcnosť tejto krajiny. Takže aké sú teda sľuby tohoto nadchádzajúceho novo zvoleného prezidenta Lukašenka. Chápem tieto výzvy z humanistického hľadiska aj pokiaľ ide o politický pluralizmus, avšak Chcel by som zôrazniť aj dôležitosť okrem rešpektovania ľudských práv aj štátnej suverenity. Je dôležité, aby ľuďom nevládli oligarchovia či e, technokratické štruktúry, ktoré sú tak vzdialené od ľudí, tak ako je to tu u nás. Možno, že ukážku demokracie by mohlo poskytnúť Švajčiarsko, avšak nie Európska únia, ktorá rok čo rok Ehm, zatláča štátnu suverenitu do pozadia. Tieto opatrenia iba posilňujú alebo podporujú uzatváranie krajín. A keď sledujem logiku niektorých kolegov, ktorí uvádzajú, že politika prechádza eh, ekonomike či slobodnému trhu, tak pomyslite si, pokiaľ si myslíte, že vy, voľný trh e, podporuje politiku, demokraciu, tak sa otvorte Bielorusku, držte sa z vlastných princípov. Bol som v Minsku v novembri roku 2014. Samozrejme, ako mnohí z vás som mal nejaké predsudky, ale dosť ma to prekvapilo. Samozrejme, nie je to Švajčersko, avšak krajina sa mení prekonáva hospodárske zmeny, sú tam nízke dane, investičné zóny. No a aj v politickej oblasti sa ukazuje, že môže mať opačný názor než Rusko napríklad, ako je to v situácii ohľadom Ukrajiny. Čiže tento prístup uzavretia nie je vôbec pragmatický, naopak je kontraproduktívny. Pokiaľ ide o, situ- o otázku týkajúcu sa pána Lukašenka, musíme hovoriť vážne. Kolegovia, povedzme si, či úprimne, či naše vlády e, fungujú na princípe úprimnosti. Samozrejme, že fungujú na základe konkrétnych záujmov, na základe štátnych záujmov, čiže neviem, prečo by konkrétne práve tento štátny líder bol veľa menej úprimný než ostatný. Čiže buďme, zachovajme logiku. EÚ má vzťahy s krajinami e, Strednej Ázie, ktorých režimy nie sú oveľa otvorenejšie než režim Bieloruska. Preto nechápem, prečo e, Únia trvá na politike sankcií a uzatvorenia. Samozrejme, e, pokiaľ ide o ľudské práva, veľmi si vážim prácu e, mimovládnych organizácií, ktoré sú tu aj dnes medzi nami prítomné. Avšak pokiaľ chceme dosiahnuť tie ciele, ktoré nám naozaj ležia na srdci, čiže otvorenie a transformácia krajiny, tak sa to nepodarí prostredníctvom pres, e, presadzovania izolácie. Ďakujem. Gracias, señor Štetina. Ďakujem. Pán Štetina. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Stefano, Stefanovič, chcem, vám, chcem vás privítať na pôde Európskeho parlamentu. Som rád, že ste mohli prísť. A to aj z toho dôvodu, že s Viasnou v Českej republike už dlhodobo spolupracujeme. Mám tu čest byť členom správnej rady občanskej spoločnosti Občianske Bielorusko, ktorú založil bývalý, dnes už zosnulý prezident Václav Havel. Veľmi často sme sa venovali najmä otázke slobody tlače a informácií v Bielorusku a to veľmi kriticky. Mám e, smutné osobné skúsenosti. Vraj teda nie je preklad, hovorí pán predseda. Môžem, budu pokračovať. Ja som chcel říci, že mám... E, Takže budem pokračovať. Chcel som povedať, že nemám dobré osobné skúsenosti, pretože na predposledných voľbách s mojím vtedajším kolegom, neskôrším ministrom zahraničných vecí, pánom Schwarzenbergom, sme neboli vpustení do Bieloruska pri príležitosti prezidentských volieb. Myslím, že to, čo sa udialo, či práve deje pred voľbami, ako to kolega správne pomenoval v rezolúcii, to, čo sa stalo pri v prepustení väzňov je normálny predvolebný trik, ktorý diktatóri pravidelne využívajú vždy, keď majú problém. Počkajme si na výsledky. Počkajme si, ako voľby dopadnú a potom zvažujeme, čo bude so sankciami a nakoľko vrelý vzťah bude mať EU s Bieloruskom. S tým, čo som povedal, súvisia aj moja otázka, pán Stefanovic. Ako to teraz vyzerá s prístupom opozície teraz pred voľbami? Prístupom opozície k centrálnym médiám zmenilo sa niečo alebo nie? Ďakujem za pozornosť. Senior Lic. Dobre, Lex. Uh, thank you very much for coming here to the European Parliament. Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Je to pre nás veľká čest, že máme príležitosť s vami dnes diskutovať som z východného Nemecka, čiže sám aj prostredníctvom mojich rodičov som si prežil, čo to znamená žiť v, v diktátorskom režime. No a mám niekoľko otázok. V prvom rade, my máme družbu e, s bieloruským mestom Podporili by ste takúto výmenu na úrovni občianskej spoločnosti? Myslíte, že to môže pomôcť vývoju krajiny vo vašej situácii? Taktiež by ma zaujímalo, či existuje nejaká interaktivita a či sa bojíte, či to, čo sa stalo na Grene, by sa mohlo stať v Bielorusku. E, dochádza výmenám názorov medzi zástupcami opozície na Ukrajine a v Bielorusku. A posledná otázka aká je situácia, pokiaľ je o podporu ďalších krajín? Ktorá krajina podľa vás podporuje vaše hnutia a vaše inštitúcie? A čo očakávate od Európskeho parlamentu? Čo by ste očakávali v priebehu nachádzajúceho? Ďakujem slovo, pán Tanok. In Belarus... so- Ďakujem, pán predseda. Ja som bol v Bielorusku asi pred 15 rokmi, keď som získal prvýkrát parlamentný mandát tu na pôde Európskeho parlamentu. Odtedy sa toho veľa nezmenilo. Túto konverzáciu uh, už tu počujem viac e, ich z tých rád. EU sa samozrejme pokúša metodou cukru a biča niečo dosiahnuť, ale veľa sa toho nemení. No a moja otázka sa až tak netýka ľudských práv, ale skôr toho, ako, pokrok, ako pokračuje Eurazijská hospodárska únia, čo je koalícia Ruska, Kazachstanu a ďalších krajín. Čiže e, čo sa stalo po, po tom, ako Rusko e, anexovalo Krímeu a napadlo Donbass. Zajímalo by ma, ako sa vyvíja situácia na úrovni teda Eurazijskej únie. Keď som bol pred, e, pred pár rokmi, pred 10 rokmi v Bielorusku, bolo to Bielorusko-Ruská únia, avšak nič sa ďalej neposunulo, nestala, nedošlo k nastaveniu menovej únie. No a taktiež som si nemyslel, že by Lukašenko príjmal rozkazy od Putina a taktiež Putin mal iné predstavy o pozícii Bieloruska, čiže ten ten projekt bol odsudený na zánik. No a preto ma zaujíma, ako sa vyvíja projekt Eurázijskej hospodárskej únie, pretože sa mi tiež zdá, že to je iba akýsi fiktívny nápad, ktorý ustanovil autoritatívny režim. režim. No a je mi ľúto, že tam vidím krajiny, ako je napríklad Ukrajina, pardon, Arménsko, ktoré sa účastnilo našich, našho programu východného partnerstva a teraz sú členom tejto únie. Senior Nilsson. Pán Nilsson. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť po švedsky. Aj Švedsko je členom tejto delegácie. Mal som príležitosť stretnúť so zástupcami niektorých bieloruských miest, ako aj so zástupcami viacerých politických strán. Sú frustrovaní a aj to verbalizovali. Povedali, že sú frustrovaní EÚ tým, že EÚ je taká opatrná, že neodsudzuje jasne porušenie ľudských práv. A ja osobne sa domnievam, že sme prijali dobré uznesenie na plenárke Naozaj je to uznesenie dobré, je vyvážené a taktiež súhlasím s tým, že by sme sa mali e, vynasnažiť e, viesť dialog. To je dobrá vec. Ale mali by sme dohľadať na to, čo sa bude deť potom. Mali by sme mať nejakú víziu. Možno by bolo treba upresniť, čo by sa malo stať, aké budú ďalšie etapy, ale a ak nedojde k lepšeniu, čo urobíme, aké sú nástroje, ktoré máme. O niektorých z týchto nástrojov ste hovorili a myslím si, že by sme mali byť pripravení ich používať. Áno, pán Jurek. Ďakujem za slovo, pán predseda. Keď hovoríme o vývoji e, v Bielorusku, tak e, je to dobre, ale je dôležité, aby dochádzalo k zmenám, pretože pokiaľ zmeny neexistujú, tak je to len stávanie na písku. No pokiaľ ide o prezidentské voľby, tak to je dôležitá vec. Všetci pozorovatelia sa zhodujú na tom, že po Lukašenka podporuje väčšina, naozaj veľká časť eh, bieloruských občanov ho podporuje. No a keď chceme pozorovať, či dochádza k zmenám, tak sa musíme sústrediť najmä na postup a nie na výsledok volieb. Musíme sledovať volebnú kampaň. Musíme sledovať, či má možnosť sa prejavovať opozícia, či má prístup e, k spol- spoločnosti. Samozrejme, nemôžeme očakávať, či, že budú mať tie rovné šance, pretože to sa čakať nedá, ale či vôbec majú možnosť byť prítomní vo verejnom živote, v médiách. No a toto by sme mali kontrolovať. Keď budeme čakať na výsledok, to je, to je zlá stratégia pretože už keď raz ten výsledok bude, tak bude. Preto by sme nemali sledovať iba voľby, ale volebnú kampaň a informovať o nej. Na druhej strane musíme pochopiť podstatu tohto systému. Je to dôležité javisko a to preto, že na Bielorusku máme jednostrannú dik- nie, nie jednostrannú diktatúru, ale diktatúru bez žiadnej strany. Je to e, režim, ktorý je vybudovaný na udržiavaní mentálnej štruktúry zo sovietskej éry. funguje na základe um, sovietskej propagandy, alebo na teda princípoch sovietskej propagandy. Pokiaľ by sme my ne- nečelili dnes krízu kultúry, reagovali by sme na to. Dnes sa hovorí, že v, v Európe zaznamenáme veľa extremistických hnutí. No to, čo sa deje v Bielorusku, takéto prejavy extrémizmu, to vidí každý pred eh, budovou, dôležitou budovou vládnej inštitúcie stojí eh, socha Lenina a sú tam sochy eh, Marxa. No, mm, samozrejme, my, tým, my to nezmeníme, ale máme príležitosť to komentovať. No a chcem sa podiekovať tým kolegom, ktorí našej, ktorí za našu delegáciu sa uh, obrátili na vedúceho volebnej komisie, a ktorý hovorí o tom, že potrebuje spoluprácu, ale e, e, pred oknami mu stojí Lenin. No a o takýchto veciach máme možnosť hovoriť. Ďalšia vec, tá sa týka oblasti kultúry. My by sme v našej kritike mali vo oveľa väčšej miere sledovať situáciu vývoja národnej kultúry. Kultúra je najdôležitejšou sférou slobod, kde sa dajú formulovať e, politické slobody. E, bieloruský jazyk, ako sa s ním pracuje na bieloruských školách. O tomto by sme sa mali vyjadrovať. Čiže nielen e, riešiť po jednotlivé nejaké politické postupy, ale aj ako sa zaobchádza s jazykom, pretože ten je prejavom slobody národa. Ďalšia vec slobody národnostných menšín. Pokiaľ chceme funkčniť evolučný proces eh, v Bielorusku, a vychádzajúc z princípu, že zmeny v Bielorusku eh, neprebehnú na jeden krát, tak musíme kritizovať tie veci, o ktoré môžeme žiadať. Upozorňujeme na veci, ktorých zmeny budeme vnímať ako pozitívny fakt. Veľmi dôležitý prvok je sloboda fungovania opozície. Na to musíme naozaj sa zamerať pred nadchádzajúcimi voľbami. Dôležité je si uvedomiť, že táto spoločnosť ešte stále pozostáva v sovietskej mentalite a pokiaľ sa toto nezmení, nezáleží na tom, aké vplyvy my tu budeme hovoriť, e, spoločnosť sa ďalej neposunie. Ďakujem. Pán Jurek, e, na záver diskusie dám opäť slovo našim hosťom, každému na 5 minút, e, ale ešte dám najprv slovo pánu Harasimu. Yes, sir. thank you very much. A... Ďakujem za slovo. Niekoľko rečníkov sa zmienilo o tom, že vidia určité zmeny. Dokonca aj také ďaleko sehalejšie zmeny, ktoré by sme mali podporiť. Ja by som ale rád povedal, a to skutočne otvorenie, že v Bielorusku neprebiehajú žiadne zmeny. Peť ľudí, áno, bolo prepustených, ale nie sú to slobodné osoby, nie sú to slobodní občania. Absolutné minimum, podľa môjho názoru, čo by Európsky parlament naozaj, a vidíme to aj v tomto naozaj skvelom uznesení, alebo v podstate Európska inštitúcia, ktorá by sa teda neodklonila od takéhoto dobrého uznesenia. Myslím si, že to minimálne, čo by sme mali po, po, požadovať, je po, e, záležitosť politických práv, občianských práv týmto prepusteným väzňom. To znamená očistiť ich register, aby sa mohli naozaj zúčastňovať politick- na politickom živote, pretože e, proti dvom ešte stále prebieha určité konanie, a samozrejme ten najdôležitejší z nich, e, bývalý prezidentský kandidát, je v domácom väzení ďalší prezidentský kandidát, ktorý bol obvinený za tie isté veci ako pán Stavkievič, tak ten sa nedávno vrátil do tejto krajiny a vieme, že aj proti nemu je vedené ďalšie konanie. Takže toto je ku tej zmene, o ktorej sme hovorili. To, čo vlastne vidíme, je taká piata epizóda, také soap opery, vidíme tu naozaj 5 krát to isté, tú istú dramatickú situáciu, v podstate takisto došlo ku tej istej záležitosti pred voľbami, prepustenie väzňov a v podstate po voľbách sa zase nič nestalo. Takže si myslím, že by sme mali počkať minimálne na voľby, aby sme vôbec mohli dospieť k nejakému základnému pozitívnemu kroku alebo nejakej aktivite voči tomuto e, prezidentovi, ak bude zvolený stávajúci alebo e, niekto iný. Pokiaľ ide o Kubu, ja si pamätám, ja som dosť starý a pamätám si skutočne napríklad aj na to, že v 68. Rumunsko sa nezúčastnilo na tej agresii proti eh, pražskému jaru, proti pražskej jarie spoločne s ostatnými krajinami, ktoré sa zúčastnili tejto agresie. A v podstate museli zaplatiť eh, v podstate eh, alebo nejakým spôsobom Tiež sa zareagovali západné krajiny, napríklad Nemci alebo aj židovskí občania určitých eh, krajín, ktorí tiež museli zaplatiť v podstate eh, za určité kroky a vlastne vidíme, že potom tam došlo k, naozaj k stalinskej eh, diktatúre, ktorá bola mm, len o trošku menšia ako v Albánsku a vidíme, ako to skončilo, akým krvi prelievaním. To znamená, že určité paralely tu vidíme. A teraz ešte raz ku tým voľbám. Pani Jarmolšina, ktorá vedie tú všemocnú volebnú komisiu, pripravila štatistiky Menej ako 1% členov tejto komisie bolo delegovaných opozičnými stranami. To znamená menej ako polovica, menej ako pol percenta. A táto pani taktiež nariadila to, aby v um, pretože tam neexistujú súkromné médiá, sú tam uh, len celoštátne uh, médiá podporované štátom, že tam ne, v rámci týchto médií neprebehne žiadna debata s prezidentom, že tam bude vlastne len zastúpený tento prezident a že štyria ďalší kandidáti budú vystupovať v dvojiciach. A prečo? Pretože by bolo no, no veľmi ponižujúce pre prezidenta mm, debatovať s ľuďmi bez zamestnania a taktiež, pokiaľ by sa všetci štyria mohli zúčastniť rovnaké je diskusie, tak by to znamenalo, že by všetci mohli zautočiť na prezidenta a že to by nebola spravodlivá situácia. Takže ja si myslím, Áno. Aj keď sme to videli v podstate pri všetkých piatich voľbách, um, prezident Lukášenko vyhral vlastne všetky tieto voľby, ako vieme. A v podstate nejde o nejaké pokračovanie sovietského eh, režimu. Je to demokracia, ale v podstate, keď Lukášenko vyhral prvé voľby a vlastne e, potom došlo naozaj ku útoku obrovskému útoku na ľudské práva. Takže pokiaľ by ste naozaj chceli pomôcť občianskej spoločnosti, naozaj pomôcť týmto hrdinom, ktorí bojujú a ktorí naozaj bojujú proti tomuto hroznému systému zastrašovania. Tým, keď ste chceli pomôcť týmto ľuďom, ktorí bojujú za ľudské práva, tak by ste mali svoje požiadavky prepojiť aj s konkrétnymi krokmi, požiadavkami na konkrétne reformy, ktoré by naozaj boli znakom toho, že dochádza ku reálnym zmenám a že to nie sú len nejaké politické úľavy ľuďom napríklad v tomto ohľade, e, pokiaľ ide o prepustenie väzňov, ktorí už dávno mali byť prepustení. Ďakujem slovo a pán Stefanovič. No, Najprv sa pokúsim reagovať na otázky. Robil som si poznámky. Takže, prvá otázka. Týkala sa slobody vierovýznania a náboženskej slobody. Môžem povedať, že existuje v Bielorusku aj legislatíva, ktorá sa týka e, náboženských e, spoločností alebo komunít. Hovorí sa tam o praktizovaní náboženstva. Spomína sa tam teda ortodoxná církev, katolická, luteránska, aj islám. Až to sú tie tradičné. Ostatné náboženstvá sú netradičné v ponímaní toho zákona. A ľudia, ktorí vyznávajú také náboženstva, e, sa stávajú predmetom persekúcie. Ale Teraz v poslednej dobe sme nezaznamenali nejak veľa persekúcií voči takýmto osobám, ale povedzme, ak sa dostali do väzby, tak to bolo práve preto, že sa zúčastnili povedzme na nejakých manifestáciách alebo akciách protestného charakteru. Alebo keď sa podpísala zmluva eh, o spolupráci s neoprotestantskou církvou, tak to je vlastne vetva ruskej ortodoxnej cerkvi, ktorá spadá pod e, ruského patriarchu. Takže pokiaľ ide o promis, e, pardon, sluby <laughs> Lukašenka, ktoré dáva občanom, že zabezpečí mier a stabilitu, tak preto vlastne nachádza podporu a vieme zase aj vo svetle situácie na Ukrajine, e, na tom stavia. A práve Lukašenko zdôrazňuje hodnotu nezávislosti a poukazuje na fakt, že e, Bielorusko si buduje svoj vlastný nezávislý štát a musí zabezpečovať svoj rast. A preto by sme sa mali postrieť aj späť čo hovoril vtedy, keď prišiel k moci? A to porovnáme s tým, čo hovorí teraz, tak je to veľký rozdiel. Takže teraz radšej už nevyslovuje konkrétne sluby. V 2010. sluboval ľuďom, že budú ľudia zarábať tisíc dolárov mesačne, ale teraz takéto niečo už nesľubuje. Teraz slubuje mier a stabilitu a keď zoberieme do úvahy situáciu na Ukrajine, tak samozrejme toto je dôležitý faktor a mnoho, sú ľudia, ktorí no, veria, že demokracia vedie ku dôsledkom, ktorých, ktoré sme videli potom na Ukrajine. A opozícia a médiá, hm, tak eh, tam niečo takého neexistuje. Ten prístup tam neexistuje. Expozícia nemá prístup do médií, pluralizmus v Bielorusku neexistuje a neexistuje ani sloboda vyjadrovania. A Lukašenko samozrejme ani nemá záujem zúčastňovať sa takýchto debát, pretože televízne programy vlastne vysielajú to, čo robí Lukašenko a tomu stačí, nepotrebuje sa zúčastňovať nejakých debat pred voľbami. Pokiaľ ide o tie e, priateľské vzťahy medzi dvoma mestami, som za to, aby sa posilňovali kontakty medzi ľuďmi a No, dúfam, že to nebude také niečo ako v sovietskom Rusku, kde keď ľudia teda by mal niekto ísť von do zahraničia potom, tak to nebudú len tí vysokí funkcionári. Keď e, dôjde k, týmto vzájomným návštevám v rámci týchto spriateľených miest. Ale že povedzme aj predstavitelia občianskej spoločnosti alebo deti, tínežery sa budú môcť tiež zapojiť. A Chcem poďakovať e, nemeckým poslancom, ktorí nám vždy pomáhali aj doteraz, aj od dôb Černobylu a zorganizovali aj program pre bieloruské deti, aby mohli ísť do Európskej únie, aby mohli získať e, kvalitnejšiu stravu, kvalitnejšiu výživu, vitamíny a tak ďalej. Takže ja samozrejme nie som vo všetkom expert, a to, čo vidím a tie myšlienky, ktoré sa rozvíjajú, tak niečo sa vlastne uberá trocha iným smerom, než sa predpokladalo. Aj vo svetle ruskej lesie voči Ukrajine. Sankcie boli zavedené a Rusko strátilo záujem Rusko už nemá nejakým veľkým, nemá záujem, aby sa stalo veľkým darcom, pretože samo Rusko má problémy hospodárskeho charakteru. A keď, tak, keď sa začnú takéto hospodárske vojny, tak povedzme sa zabráni, aby sa kupovalo mlieko z nejakej krajiny, trebárs, alebo niektoré výrobky e, sú nedostupné. Na ruskom trhu ich nedostanete. Treba z krevety nedostať na ruskom trhu. Alebo niektoré tie e, dary mora ďalšie. Takže my e, sme boli vždy toho názoru, že Euroazijská únia má skôr politický charakter než ekonomický. A išlo to, aby sa rozšírila možnosť eh, ruskej kontroly aj na ďalší postsovietský priestor a rozhodnutie Ruska o tom, že sa umiestnia v Bielorusku aj letecké základne, tak Neviem, neviem, ako na toto zareaguje bieloruská vláda. Lukašenko je v ťažkej pozícii teraz, keď musí o tom rozhodnúť. Súhlasím, že keď neexistuje nejaká verejná politika, tak je ťažké hovoriť o voľbách v tejto krajine, teda mm, o voľbách, ktoré povedú alebo by poviedli potom ku zmene v mocenskom postavení alebo by to malo znamenať nejakú zmenu pre občanov. V podstate vieme, že tam je len určitý administratívny postup a dôležité je, a nie to, ako dopadnú voľby, aký bude výsledok, ale aktívna účasť na voľbách. A už vieme aj teraz, ako voľby dopadnú, kto bude víťaz a predseda volebnej komisie povedal, však voľby sa dajú porovnať s bežným životom. Však vieme, ako, ako život končí, pravda. Tak dopadnú aj voľby. Pán, pán Harasty má slovo. Dovolte mi ešte vyjadriť sa ku, o, o, e, ku rezolúcii parlamentu z minulého týždňa. Hovorí sa tu o podstatnom zlepšení v oblasti slobody médií a slobody e, vyjadrovania a v politických právach občanov aj v ide o politické strany a rešpektovanie princípov právneho štátu sú hlavné požiadavky na zlepšenie situácie medzi EÚ a Bieloruskom. Myslím, že už lepšie sa to povedať nedá. Veľmi pekne ďakujem a Teraz ešte dve minúty pánovi Bidanovi, nech sa páči. Chcel by som vysloviť len takú poznámku, že kým pán Harasti povedal, že v Bielorusku nedochádza k zmenám, pán Senkievič povedal, že dochádza a dosť významným zmenám. Pre nás pre, kľúčová politická otázka je, či sa chceme viac angažovať krajine, kde E, dochádza e, k významným zmenám. Je to v podstate, e, je tá krajina v srdci Európy, alebo v podstate chceme ju mať bližšie, alebo ju chceme izolovať. Takže je tu politická voľba, ktorú treba urobiť, treba sa rozhodnúť a môžem súhlasiť s poznámkami, ktoré tu odozneli. A je jasné, že nemôžeme dať niekomu len taký biankošek, keď nastane, povedzme, takáto dôležitá zmena ako prepustenie politických väzňov, to by sme nemali nejak zľahčovať, keď nakoniec eh, od roku 2011 eh, som viackrát rozprával s rodinami týchto uväznených aktivistov a preto si myslím, že je to významný krok, že boli prepustení. Nemali by sme to zľahčovať. Myslím, že určite môžeme debatovať o ďalších otázkach, ale je dôležité, aby sme my v Európskej únii tiež ovplyvňovali to, ako sa bude formovať realita. Aj z hľadiska ekonomického, aj z hľadiska spoločenského v Bielorusku. Môžem vás uistiť, že veľmi pozorne budeme sledovať e, priebeh prezidentských volieb a aj celkový vývoj v oblasti občianských a ľudských práv a budeme samozrejme podporovať ďalšie pozitívne kroky v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Viganovi a ďakujem aj našim hosťom. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je Sri Lanka. Pardon? Pán Štefanovič, ja by som taktiež rád poďakoval vám všetkým, pretože prepustenie väzňov je tiež niečo, čo nastalo vďaka vášmu úsiliu a vďaka tomu rodiny sa mohli opäť stretnúť s tými prepustenými. Ďakujeme vám. Please silent. Poprosím o ticho v sále. Začíname ďalším bodom programu a ako už som povedal, bude sa to týkať parlamentných volieb. Prosím vás, kolegovia. Takže, volieb, ktorých, ktoré sa konali v auguste na Sri Lanke za prítomnosti hlavného pozorovateľa Kristiana Dana Predu. Európsky parlament taktiež vyslal šesťčlennú delegáciu, ktorú vedol pán Ignacio Corao. Podľa predbežného vyhlásenia tejto misie eh, Európskej únie voľby boli dobre organizované a eh, naozaj tam boli prezentované rôzne politické alternatívy a v podstate voľby tiež odrážali danú situáciu, ale myslím, že viac vám povie o tomto pán Preda, ktorému hneď odovzdávam slovo. Nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste povedali, viedol som misiu, pozorovateľskú misiu na parlamentných voľbách na Sri Lanke ktoré sa uskutočnili 17. augusta. Expertný tím, ktorý som riadil, pozostával z 85 ľudí. Vrátanie tzv. krátkodobých pozorovateľov, ako to nazývame v žargóne komisie, to boli naši kolegovia z Európskeho parlamentu, bola to delegácia pozostávajúca šiestich osôb, eh, ktorú riedil pán Korál. No a pokiaľ ide o ten zvyšok, to boli tak ako obvykle experti zo všetkých štátov EÚ a tiež Norska a Švajčiarska. Takže to bol naozaj veľký tým, ktorý zastupoval všetky členské štáty EÚ. K voľbám došlo po dôležitom okamihu, ktorý sa odohral v januári. Prezident Raja Paksan bol zbytý jedným zo svojich spolupracovníkov, Sirisenom, ktorý získal najvyššiu funkciu v štáte a uh, zostavil dočasnú vládu a slúbil, že čo najskôr zorganizuje do 100 dní parlamentné voľby. Do tých 100 dní sa to nestalo, nebolo to možné z ústavného hľadiska. Stalo sa to teda tohto spomínaného 17. augusta, prebehlo to veľmi dobre. Pokiaľ ide o volebné komisie, tak sa im nepodarilo zostaviť viacčlenné komisie. Mali tam však jedného komisára, ktorý mal svojich zamestnancov a veľmi dobre sa im to darilo organizovať a videl som, ako uh, prebieha príprava vo všetkých kútoch krajiny, kde ľudia naozaj nestranným spôsobom boli schopní pokiaľ ide logistické hľadisko, boli schopní zorganizovať e, priebeh volieb. Počas kampane došlo k, na nešťastie k násilným incidentom, avšak našťastie sa toto násilie nerozšírilo, boli to izolované prípady a najdôležitejšie je, že v samotný deň volieb nedošlo k žiadnej zásadnej nehode, nedošlo k žiadnemu prejavu násilia, bola tam dobrá atmosféra a voliči sa mohli vyjadriť naozaj slobodným spôsobom. Takže z tohto hľadiska sme nemohli čo, nemali čo vyčítať v Sri Lanke. Treba povedať, že tie voľby dopadli tak, ako sa dalo čakať. Strana e, National Party získala 46% hlasov, United National Party, zatiaľ čo United People's Freedom Alliance získala 49%. No, berúc do úvahy volebný systém Sri Lanky, je to naozaj je to víťazstvo UNP. táto strana bola vo vláde zastúpená aj samotným premiérom. Čiže to bolo istým spôsobom potvrdenie voľby predsedu na pred pár mesiacmi, ktorý sa rozhodol vymenovať zástupcu, alebo teda člena UMP na post premiéra. Čiže toto bolo svojím spôsobom potvrdenie tejto voľby. No a chcel by som povedať, že tento výsledok predstavuje záruku stability. Berú z úvahy naozaj mimoriadný kontext Sri Lanky, a istých pravidel, ktoré sú mimoriadné, pretože predsed, eh, pardon, prezident štátu je tiež predsedom strany, ktorá bola jadrom UPFA, čiže teraz je vláda pod vedením lídra z UNP. Čiže tie dve veľké strany sú teraz partnermi, pretože jedna má na najvyššom poste prezidenta a druhá premiéra. Čo je zárukou stability Sri Lanky? Ako vieme, Sri Lanka dlhé roky e, trpela nestabilitou, e, občianskou vojnou. Pokiaľ ide o detaily e, organizácie volieb, tak treba povedať, že to prebehlo v súlade s medzinárodnými normami. Na Sri Lanke volebná kampaň nepodlieha žiadnym pravidlám, e, zákonným obmedzeniam, tak sa niekedy míňajú naozaj ohromné sumy. No a niektorí kandidáti nám hovorili, že minuli 500 tisíc eur na svoju volebnú kampaň. A aj domáci pozorovatelia, ale to sú naozaj iba dojmy, sa stretli s kandidátmi, ktorí pred, pardon, minuli vyše 2, 2 milióny eur na kandidáta, čo je naozaj neskutočné, lebo takéto náklady na volebnú kampaň sú skutočne prehnané. Zaujímavé je tiež to, že dochádzalo k obmedzeniam, pokiaľ ide o e, verejné, verejnú prezentáciu. na Sri Lanke v minulosti bolo to tak, dá sa povedať, celé oblepené volebnými plagátmi. A teraz toho bolo oveľa menej. Nie preto, že by neboli prostriedky, ale preto, že aj e, verejnosť a politici mali dojem, že je to akési, akási úspornejšia klíma na tú politickú voľbnú kampaň. Najprekvapivejšie bolo, že kandidáti nemohli byť počas kompakte, kampane v priamom kontakte, ani nikto z jeho rodinných príslušníkov nemohli byť v kontakte s voličmi. Niektoré členské štáty majú zvyk robiť takýto typ kantane priameho stretnutia kandidáta s občanmi, avšak samozrejme každá krajina má svoje vlastné zvyky, postupy, takže takto to bolo na Sri Lanke. No a tiež sme hovorili o potrebe opatrení v oblasti financií. To je dôležité, pretože inak dochádza naozaj k míňaniu obrovských súm a tiež nerovnováhe, pokiaľ ide o schopnosť jednotlivých kandidátov. Taktiež sme zaznamenali jednu dôležitú vec, ktorá bola dôležitá a to je účasť žien. Účasť žien naozaj skromná kampane sa, teda iba 13 e, žien bolo zvolených v kampani a v parlamente je pritom 225 kresiel, čiže tých žien je tam naozaj veľmi málo. Na to berú z úvahy to, že krajina v 50. a 60. rokoch naozaj preukázala veľkú mieru zaangažovanosti žien do verejného života. E, Sri Lanka bola v 50. 60. rokoch v tejto oblasti modelom a preto bolo teraz prekvapivé vidieť, že z tých 225 kresiel iba 13 e, získali ženy. Ale samozrejme strany si to uvedomujú a hovorili sme aj na túto tému, vedli sme zaujímavé diskusie, takže zhruba to bolo takto. Tie voľby boli veľmi dobre zorganizované, nedošlo k nejakým mimoriadným incidentom, čo je vzácne, pretože väčšinou, keď niekam ideme, tak e, čelíme obrovským problémom, či už z hľadiska logistiky, alebo samotnej podstaty diskusie. Avšak v tomto prípade to prebiehalo dosť dobre. No, boli sme veľmi radi, že nás Sri prizvala, pretože pred týmto v prípade predchádzajúcich volieb to možné nebolo naozaj boli proti myšlienke um, pozorovania volebnej kampane zo strany Európanov. Čiže pre nás to bol veľmi silný politický signál, že nás pozvali samozrejme pre celú EÚ. A ten fakt, že voľby prebehli veľmi dobre, je pozitívny fakt. Je to základ spolupráce, ktorý je podľa nás dôležitý. No a počas uplynulých rokov e, došlo k na Sri k silnej čínskej ofenzíve a teda odtedy sa naše vzťahy so Sri Lankou ešte viac posilnili, čo je fakt, ktorý je podľa mňa pozitívny a som veľmi rád, že štátne orgány odvedli takú prácu, ako odvedli. No a ja tam pôjdem opäť 15. oktobra, aby som predstavil záverečnú správu aby som e, vypracoval odporúčania, ktoré štandardne e, v prípade volie vypracovávame pre orgány, e, naznačíme tam metodológiu EÚ, stretneme sa so zástupcami mimovládnej organizácií či médií, aby sme im predstavili naše závery. ale ako som už naznačil, tie závery budú veľmi pozitívne. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pán Vetado za jeho prácu aj všetky informácie, ktoré poskytol a teraz poskytneme priestor pánovi Ignáciovi Koreovi, ktorý viedol vlastne delegáciu Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Len niekoľko slov k tomu, čo povedal pán Preda. Začnem tým faktom, že bolo veľmi dobré, že hlavný pozorovateľ bol poslanec Európskeho parlamentu a to nám umožnilo veľmi dobrú spoluprácu. Poprosíme mikrofón. Rečníci majú vypnutý mikrofón, zdá sa. No, my spolupracujeme aj s, OB... z odhier OBSE. To je náš partner. Poprosím, pán Koreo. Takže prosím, máte slovo, nech sa páči, hovorte. Áno, bola tu dobrá spolupráca aj medzi krátkodobými, aj dlhodobodými pozorovateľmi a adhírom. Naozaj e, aj veľvyslanec nám veľmi pomáhal, veľvyslanec na Sri Lanke. Môžem potvrdiť to, čo povedal pán Preda, že voľby boli veľmi mieru milovné, bolo tam, boli pokojné a celé prostredie bolo také pokojné a bezpečné a dokonca tam bolo cítiť určitú radosť medzi občanmi v tej atmosfére a všimli sme si, že tie voľby boli veľmi dobre organizované, keď berieme do úvahy medzinárodné normy. Taktiež sa spomínalo, že tam bolo pomerne málo žien ako kandidátov a málo ich bolo zvolených toto sme tiež spomenuli. A všimli sme si aj to, že tam bolo príliš mnoho e, moci alebo právomoci v rukách volebnej komisie. Takže toto je niečo, čo taktiež e, spomíname v našej správe. Aj sme hovorili, teda vyjadrili sme tento svoj názor novému parlamentu, novým zvoleným predstaviteľom, aby proste upravili aj mandát volebnej komisie ale myslím, že ináč bolo všetko naozaj tak, že prebehlo to pokojne a ticho. Takže v podstate sme, náš názor na toto je pozitívny. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Ešte sa páči, slovo má pán Norde. Ďakujem za slovo. Ja, ja budem hovoriť ako predseda priateľov Sri Lanky tu v Európskom parlamente som potešený, ale neprekvapuje ma, že tam e, táto správa obsahuje pozitívne zmienky o tých voľbách, ktoré tam prebehli na Šrianke. A po tom, čo sa podarilo vysporiadať sa s terorizmom. A teraz e, verím, že už bude e, veľmi e, krajina napredovať aj z hľadiska tých e, E, osôb, ktoré boli deportované, že sa zlepší situácia v oblasti rybolovu a že sa prekonajú problémy. Mám tu ale niekoľko otázok. Poprosím, boli nejaké e, rozdiely, e, ktoré by zaznamenala misia pozorovateľov? Povedzme, jedna skupina išla na sever, niekto boli v Kandy, niekto v oblasti Kolomba a zistili ste vlastne, podstate to isté alebo podobná bola vaša skúsenosť. A mám tu ešte jeden e, možno problém, ktorý dominoval. Alebo zistili ste nejaký problém alebo otázku, ktorá bola dominantná v kampani. Nech sa páči, ďalší poslanec. Môžem reagovať na túto otázku. Pán Celer. A bol som na severe, v Džafne. A ten to bola v roku 2012 vojenská zóna. A samozrejme bolo ešte e, e, vidno dôsledky občianskej vojny, tri, štvrte, tri štvrtiny budov boli proste ešte stále v ruinách, tak krajina tam nevyzerala veľmi potešujúco. Ale voľby prebehli pokojne a človek predpokladal, že tam budú nejaké vzbúry alebo násilnosti, ale nič takého sa neudialo. Povedzme, e, ale účasť na voľbách bola nižšia než v ostatných častiach krajiny. A tá strana, ktorá získala najviac kresiel, to je Tamilská aliancia, no to nás ani neprekvapuje, pretože v tejto časti krajiny žije prevažne tamilská menšina. je dosť veľa Tamilov, ktorí sa teraz môžu vrátiť do krajiny a vlastne mali aj právo voliť. Ten, ale v podstate prebieha proces zmierenia e, medzi jednotlivými skupinami a určite to prvorada otázka, ktorú sa parlament aj government, e, teda aj vláda budú zaoberať. Slova pán Predák si želá ešte, nech sa páči. Yeah. Ďakujem za slovo. Rád by som poďakovala za všetky tieto otázky, reakcie. Dovolte, aby som veľmi rýchle k pánovi Fan Ordenovi. K vašej otázke, ten rozdiel medzi našimi skupinami, viete, tá skupina pozorovateľov, my sme v podstate samozrejme pokryli celú tú krajinu, všetky oblasti, pozorovatelia, dlhodobí pozorovatelia, tam sú na mieste niekoľko týždňov, môžu sa pohybovať v rámci každého toho, tej volebnej oblasti v priebehu celého tohoto obdobia. A my sme tam nevideli nejaký zásadný rozdiel, pokiaľ ide o pozorovateľské aktivity. Vlastne len jeden taký príklad by som uviedol. Jeden, jedno číslo, ak dovolíte, ako to vyzeralo Napríklad 97% všetkých tých volebných miestností v ten deň volieb, v tých 97% sme naozaj vykonali určitú kontrolu a tak ďalej. To znamená, že naozaj môžeme vidieť, e, že sme pokryli obrovské množstvo. Nie niektorých e, krajinách napríklad boli určité problémy jazykového charakteru a tak ďalej, ale tu napríklad skutočne neboli nejaké obrovské rozdiely. Jediná, jediný, povedzme, problém, ktorý nastal v, v rámci celej kampane, jeden z takého dôvodu, možno by som to mohol neskôr ešte popísať, tak dva dní, tri dní pred voľbami, došlo k tomu, že na strane komisára pre volie zamedzil, zabránil diplomatom prístup do týchto miestností, napríklad prišiel s takým e, nariadením. Samozrejme, my sme potom, čo sa čo došlo ku objasneniu celej tejto situácie. Vysvetlili sme, ako to prebieha v iných krajinách, tak samozrejme tento zákaz bol odstránený, ale e, skutočne som chcel povedať, že toto bol vlastne jediný problém v podstate ktorý sa vyskytol, nejakým spôsobom vysvetliť tento malý incident a tento, aj tento malý incident bol okamžite vyriešený, takže naozaj neboli tam nejaké obrovské rozdiely. Áno, na severe sa zúčastnilo volie menej ľudí, ale nesmieme zabúdať na to, že táto oblasť tejto krajiny my samozrejme, my sme si ani nerobili nejaké ilúzie, my sme vedeli, my sme sa stretli s, vlastne s predstaviteľom TNA na počiatku celej našej misie. Ja som okamžite navštívil túto časť Sri Lanky my sme samozrejme veľmi jasne chceli poukázať na to, že nám veľmi leží na srdci to, aby na severe krajiny prebehli tieto voľby po, riadným spôsobom, bez problémov, naozaj prebehla media, mediálna kampaň a tak, dá, a tak ďalej. To znamená, že sme naozaj tomu venovali veľkú, veľkú pozornosť. No a pokiaľ ide o tú otázku Raja Paksa, aké je jeho ďalšie miesto, či nie je jeho miesto v ďalšom fungovaní tejto krajiny, pretože samozrejme vieme, že tam boli určité e, požiadavky na post premiéra a tak ďalej. Vieme, že pán prezident Serisena, ale v súčasnej dobe naozaj dominuje e, v rámci politickej strany je tu výborná spolupráca s premiérom. My sme naozaj, môžeme povedať, že očakávame, že v tých následujúcich rokoch to bude stabilná politická scéna. Naozaj si myslím, že tie podmienky sú dobré preto, aby sa rozvíjala ďalšia spolupráca s touto krajinou. Ak dovolte, máte minútu k dispozícii ešte pokiaľ ide o ten volebný systém, ako to tam vyzerá vlastne v súčasnej dobe sa sčítavanie hlasov prebiehalo e, v jednotlivých distriktoch, v jednotlivých oblastiach, tam, pre, tam sa toho zúčastňovali oficiál, oficiálne počítanie hlasov. Naozaj vieme, že až do noci sa neustále pokračovalo v čítaní, ale všetko prebiehalo bez problémov. Na severe trošku nás prekvapilo to, mm, že tam boli mm, že hovorili sinhalsky títo ľudia a nie tamilským jazykom väčšiny, ktorá žije na tejto časti pán Van Orden. Veľmi, veľmi stručne, len jedna ešte poznámka ku tomu, čo sa znelo. Áno, tamilovia predstavujú väčšinu na severe, ale väčšina z nich ale žije na juhu tej e, Sri Lanky a nie je žiaden, roz, nie je žiaden dôvod, prečo by, taký, prečo by sa milovia nemohli vrátiť do tejto krajiny, pokiaľ samozrejme neboli zapojení do nejakých teroristických aktivít v minulosti a my samozrejme Áno, si myslíme, že Sri Lanka by mala byť považovaná za bezpečnú krajinu, takže naozaj žiadne um, možnosti nejakého asilových žiadostí v iných krajinách. Ďakujem kolegom za tieto krátke vyjadrenia. Tento bod teda môžeme uzavrieť a pre, prikročíme k ďalšiemu bodu. Situácia v stredozemí a potreba holistického prístupu EU k migrácii. Takže budeme vychádzať aj zo stanoviska výboru pre zahraničné, ale aj z tým, že tu máme aj 75 pozmeňujúcich návrhov a liberále sa rozhodli odložiť schválenie tejto správy až na február, takže aj AFED odloží svoj materiál, aby sme mohli najprv rokovať o kompromisy, o kompromisoch. V marci sme sa dohodli na aj z Libe, aj s predstaviteľmi parlamentov viacerých krajín zo Stredomoria, Jordánska, Libanonu, Líbie, Maroka, Tunisu a Turecka za prítomnosti vysokej predstaviteľky pani Mogherini. Pán komisár Abraham Podlos a pán Gutiérrez boli taktiež prítomní. Boli taktiež požiadaní e, zo strany nášho výboru predstaviteľi jednotlivých krajín, aby prispeli do príslušných fondov, ktoré spravuje komisia a aj e, svetový potravinový program a podporila sa aj podporil sa aj e, prístup, e, ktorý sa týkal e, Maďarska, Talianska a ešte ďalšie krajiny. Hovoríme o povinnom systéme premiesňovania. Zajtra sa budú opäť diskutovať otázky, ktoré sa týkajú utečenskej krízy na mimoriadnom zasadnutí ktoré zvolal predseda Tuska. Teraz dávame slovo pánovi Pavlakisovi. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia. Nie je pochyb o tom, že migračné pohyby e, sa teraz stávajú predovšetkým, teda tie oblasti Balkánu sa stávajú veľkou prioritou a nakoniec prezident Juncker sa v tomto smere vyjadril jasne aj v Štrásburgu. Situácia, kedy e, toto stanovisko bolo vypracované, zodpovedá teda, teda stanovisko zodpovedá situácii v danom čase, teda v júli to bolo vypracované a vtedy ešte ten e, prílev nebol taký obrovský. A vieme teda, aká, ako sa situácia odtedy vyvinula. V septembri sme mali zasadnutie aj s ministrami e, vnútra a ukázalo sa, že sa dospelo k rozhodnutiu napríklad v súvislosti s postojom vlády Maďarska, ktorá nasadila dokonca vojsko na hranici a vlastne vojsko má zelenú používať aj e, povedzme slzný plyn, ale aj iné metódy, napríklad plastické náboj, náboj a tak ďalej. Takže zaznamenali sme problémy aj na rakúskej hranice, na hranici, pardon, v súvislosti so Schengenom. Toto sa nám proste opäť vracia ako bumerang. Takže hovorí sa o, 120 tisícoch ľudí, ktorí majú byť premiestnení z Talianska a Grécka. A preto sa teda, že po zasadnutí rady e, už budeme vedieť viac a hľadáme holistický prístup na riešenie tohto migračného problému. A dúfam, že sa dopracujeme ku jednotnej európskej politike. Možno aj preto výbor Libe e, dosť pomaly reaguje v príprave svojej správy, pretože musí zvážiť všetky aspekty toho najnovšieho vývoja. A samozrejme, v novembri sa bude konať v Lavalete summit, čiže aj tam sa veľa preverie. Takže ten dokument, ktorý mám pred sebou, je dosť krátky. Pokúsim sa zamerať na ten externý rozmer e, tejto krízy. A sú tu dva hlavné body. V prvom rade e, podstatná reakcia na túto krízu v oblasti Stredomoria a treba sa zamerať na pôvod tej krízy, na korene. A to je chudoba, persekúcia, porušovanie ľudských práv a aj tie E, prírodné katastrofy, teda to je odsek 2. A potom je tu aspekt e, ľudskoprávny a zaangažovanie sa medzinárodného spoločenstva aj Európskej únii do toho, aby sa zlepšila prosperita a stabilita v týchto krajinách, čiže regionálna stabilita, aj stabilita v jednotlivých krajinách, aj politická. E, to je dôležité, keď chceme riešiť migráciu treba klásť dôraz na výraznejšiu úlohu EÚ pri riešení konfliktov, ktoré sa týkajú hlavne Sýrie a Iraku. Rád by som kolegom poďakoval, teda tým, ktorí prišli so 169 e, pozmeňujúcimi návrhmi a dnes už máme k dispozícii aj preklady. A Myslím, že keď som si to pozrel tak zbežne, tak e, väčšina je v súlade s celkovou líniou. Teda, keď ide o úlohu UNAFOR MED a oper, po operácie proti prevádzačom a pašerákom ľudí, tak e, e, sa hovorí aj o operačných problémoch, o prevádzkových problémoch a treba hľadať nové spoločné prístupy pre boj proti tým pašerákom a obchodníkom s ľuďmi a prevádzačom. Takže treba hľadať v tomto smere e, zjednotený prístup. Práve, že keď zvážime, že EUNAFOR nebude vstupovať do fáze do fázy 2. Vieme, že Mare Nostrum má svoju úlohu a už na to poukázal aj kolega. Máme tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú na stole, takže musíme si všetky preštup, preštudovať. Ďakujem. Volá pán Plenkovič. Uh, uh, uh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovorím v mene tíneho spravodajca pána Kefala Janisa, ktorý tu dnes nemohol byť, ale rád by som teda v jeho mene povedal pár slov. No ale samozrejme vyjadrím sa aj vo svojom vlastnom mene k nárastu migračnej krízy. V prvom rade sa chcem poďakovať pánu Papadaklisovi za to, že pripravil veľmi zrozumiteľný návrh o, o situácii v oblasti migrácie. Je to je holistický prístup. Hovorili sme aj o správe, ktorú spracovali kolegovia z výboru LIBE o vyvíjajúcom sa kontexte krízy. Je to naozaj bezprecedentná situácia. Každodenný, každý jeden deň to predstavuje obrovskú zaťaž v prvom rade pre krajiny eh, čo e, eh, stredozemným morom, ale aj krajiny na východe Európy týmto trpia. Preto potrebujeme európsky prístup, ktorý bude založený na solidarite a zodpovednosti. No a v tomto duchu z hľadiska výboru AFED si myslím, že je potrebné zabezpečiť koherentnosť medzi e, nástrojmi na vonkajšiu politiku a vnútornú bezpečnosť. To je naozaj zásadné, pretože sme videli návrh e, stanoviska výboru pre rozpočet, ktorý e, pridáva e, tento rozpočtový rozmer ku každému jednému nástroju, ktorý sa prepája e, s riešením migračnej krízy. Taký by sme sa mali pokúsiť jasne rozličiť medzi tými, e, ktorí sú legitívnymi e, žiadateľmi o azyl a nelegálnymi migrantami, pretože tu koncept bezpečných a nebezpečných tretí krajín jasne prichádza na mysel. Samozrejme, kľúčovým kľúčom bude riešiť dôvody migrácie tu je dôležitá zahraničná politika, musíme mať na zreteli situáciu e, skrachovaných štátov, konfliktov a tak ďalej, špeciálne v Syrii. Mm, revízia susedskej politiky, politiky východného a južného partnerstva by mala byť súčasťou budúcej stratégie bezpečnosti a zahraničnej politiky EÚ, ktorú by sme už zač- mali začať vypracovávať v nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Dohody s tretimi krajinami by mali podporiť kontrolu a zredukovať migračné toky, to je tiež veľmi dôležité, pretože by to malo byť súčasťou našej integrálnej politiky, najmä pokiaľ ide o krajiny, z ktorých prichádza najväčší počet žiadateľov o azyl a utečencov. Taktiež by sme mali mať lepšie zacelenú eh, humanitárnu pomoc, ktorá eh, uľahčí eh, bremeno krajinám, ktoré sú prvými krajinami nárazu. Ďalším kľúčovým prvkom je riešenie e, dopadu činnosti ISIS v Iraku a Syrii, ktoré sú zárodkom týchto tokov No a pokiaľ riešenie na našej strane nebude korektné, môže to obrátiť e, populáciu smerom k viere ISIS. Taktiež je potrebné bojovať medzi pašerákmi v oblasti Stredozemného mora, pretože oni profitujú na ľudskej tragédii a my musíme naozaj posilniť operácie, ktoré v súčasnosti na Stredozemnom mori prebiehajú a pokúsiť sa ich v budúcnosti posilniť. A ešte e, jedna moja osobná pripomienka z krajiny, ktorá za posledných 6 dní prijala zhruba 35 tisíc utečencov, keď boli hranice medzi Srbskom a Maďarskom uzavreté. Naozaj sme zaznamenali v veľmi krátkej dobe obrovský nárast. Aktuálna vláda sa rozhodla poskytnúť humanitárnu pomoc, ale umožnila utečencom pokračovať po ceste do západnej Európy. Musíte pochopiť, že z tých 30 tisíc ľudí iba jeden človek zažiadal o azyl, azyl u nás v Chorvátsku. Čiže toto naozaj treba brať do úvahy na európskej úrovni preto dnešné stretnutie ministrov a zajtrajší summit by sa mal pokúsiť vyriešiť, ako môžeme e, spoločne reagovať, pretože nielen v duchu Schengenu a Dublinského protokolu, ale v duchu celého právneho operatívneho systému EÚ je to test. A podľa toho, čo vidím v médiách, tak čelíme tiež obrovskej kríze v oblasti komunikácie Je pravda, čo povedal minulé náš kolega Šopflin, že utečenci sú naozaj vynikajúco poprepájaní, veľmi dobre vedia, kam chcú pokračovať a kam ich následovníci ísť nemajú. Čiže je to ako keby taká ľudská rieka, ktorá má svoju vlastnú dynamiku a jasné smerovanie. Volá pán Tanok. Ďakujem za slovo, pán predseda. Samozrejme, moja krajina rozumne sa nikdy nepodpísala pod spoločnú asilovú a migračnú politiku. Bola si vedomá toho, že tieto situácie by mohli nastať do budúcna. Vidíme teraz je tie politické krízové situácie, cel, celú samotnú krízu v rámci celého európskeho projektu a David Cameron bol naozaj rozumný ako premiéra. Povedal, že príjmeme len obmedzený počet zo samotných táborov, musí tam do vojsku kontrole, overeniu a tak ďalej. Tí najzraniteľnejší, ktorí budú potrebovať naozaj pomoc a ktorí budú e, mať možnosť požiadať o tento štatút utečenca. Pokiaľ ide o štvorku, o tento odstavec, toto je pre nás neakceptovateľné, tak ako to vyzerá. To znamená, že by EÚ mala mať nejaké záväzné programy, pokiaľ ide o ročné kvóty a permanentné, mandatórne, povinné, povinný systém, ktorý by umožnil toto realokovanie v rámci celej EÚ. Mnoho delegácií v rámci EKR skupiny, predovšetkým z východnej časti Európy, to považuje za porušenie ich národnej suverenity, to aby niekto niekomu prikázal, koľko, kde, ako majú prijať eh, neobčanov EÚ. Ďalšie sú to otázky, ktoré si musíme tiež položiť, pretože po štyroch rokoch občianskej vojny, ktorá prebieha v Sýrii, je naozaj zaujímavé vidieť tento exodus. Mnoho týchto ľudí prichádzajú v podstate z tých bezpečných um, krajín, um, Turecko, Jordánsko, kde boli, ta, kde boli tieto tábory, kde zrazu teraz sa rozhodli, že v podstate už to nie je bezpečné miesto a prichádzajú do Európy a musíme si tiež povedať, prečo ONDP a program OSN si myslia, že niektoré z týchto táborov v podstate vlastne, mm, pokiaľ ide o mm, potraviny a vodu a mm, nemali dostatok týchto komodít, pretože to sú zásadné otázky. My máme asi 800 miliónov, ktoré sme poskytli v bilaterálnej priamej pomoci. Celková EU pomoc je ešte väčšie číslo, to znamená, ktoré poskytujem, toto sú zásadné otázky, ktoré si musíme položiť. A taktiež napríklad, prečo my tu máme žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú v rámci tohoto toku z, napríklad z Albánska, z západného e, Balkánu, to znamená členský štát NATO, kandidátska krajina EÚ, to je absurdné. Odpoveď proste musí byť taká, že niektoré krajiny musíme považovať za bezpečné krajiny, musia byť označené ako bezpečné krajiny a nemôžeme príjmať azylantov z týchto krajín. A priorita musí byť skutočne, aby sme našli možnosť bojovať proti ISISu, aby sme tolerovali Asada, pokiaľ budeme musieť, pretože budeme musieť hovoriť s Rusmi a s e, Iránčanmi, aby sme naozaj bojovali na tejto vojne proti ISISu. Toto je samozrejme veľmi e, bolestné riešenie, ale nemáme žiadne iné možnosti. Prečo arabské AGSE krajiny ako Saudská Arábia, Arábia, ktoré sú naozaj nesmierne bohaté, neprijali zo Sýrie žiadnych utečencov, aj keď sú to e, suny Arabu, Arabi. To znamená, že nie ide len o otázku EÚ, aby sme vyriešili otázku globálneho spoločenstva. My samozrejme budeme hlasovať proti tomu predovšetkým, pokiaľ ide o štvorku, ktorú som sa zmienil. Ďakujeme. Ďalší kolega. Ďakujem za slovo. Pán predseda, áno, volám sa Sako Rafa Ráda by som poďakovala mm, spravodajcovi za prípravu tejto, tohoto stanoviska. Spolupráca prebiehala naozaj veľmi kvalitne. Ja som s stieňovou spravodajkyňou za GUE. My my sme sa snažili nejakým spôsobom zlepšiť tento text. Prístup Európskej únie podľa nášho názoru nebol správny. Vidíme, Mm, aspoň teraz si začíname uvedomovať to, že došlo ku zlyhaniu, i keď nás to naozaj stálo príliš veľa, pokiaľ ide o mm, ľudské životy. Vidíme určitý posun v tomto prístupe. Zdá sa, že EÚ sa naozaj stáva takou pevnosťou a to znamená, že títo ľudia zostanú v nestabilnej situácii, vojnovej situácii. Musíme nájsť nejaké praktické odpovede na humanitárnu situáciu, humanitárnu katastrofu, ku ktorej, ku ktorej dochádza. Vidíme, že táto situácia je naozaj šialená v niektorých krajinách. Potrebujeme práve preto holisticky ucelený prístup Malo by to byť v súlade so zásadami medzinárodného práva, pravidlá, ktoré sú aplikované na azyl a zároveň základné hodnoty. Potrebujeme si aspoň uvedomiť naše historické povinnosti v tomto ohľade, ktoré vlastne viedli k tomu, že ľudia utekali pred chudobou, prenasledovaním, porušovaním ľudských práv. Európska, e, kraj, e, európske krajiny hrali e, úlohu v destabilizácii tohoto regióna. Práve preto potrebujeme holistický prístup. Musíme nájsť aj právne kanály, právne možnosti pre migrantov, pre utečencov a zároveň záchranné operácie, ktoré musia byť k dispozícii, tak aby sme tu nemali tento mm, neustály mm, po ďalší a ďalší počet ľudí, ktorí zomierajú e, v Stredomorí. Musí to byť prístup založený na solidarite, samozrejme medzi aj medzi členskými krajinami Európskej únie a zároveň si musíme uvedomiť, musíme si uvedomiť samotné príčiny, ktoré viedli ku tejto kríze. Chudoba, prenasledovanie, vojna, nestabilita, systematické porušovanie ľudských práv. Ďakujem vám.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 Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručný. Tiež by som rád poďakoval spravodajcovi za jeho správu. Samozrejme, nikto nemá pripravené odpovede, ale aspoň nejaký koherentný prístup, to je určite súčasť možného riešenia. Pán Plenkovič, súhlasím s vami, koordinácia, pokiaľ ide o externé politiky EÚ, má to určite dopad na celú túto záležitosť. Tam nás čaká ešte veľa práce, aby sme to všetko prepojili, pokiaľ ide aj na dopad na, na širší, globálnejší svet. To si myslím, že je práca, ktorá musí pokračovať a mala by byť ešte posílená, urýchlená. A taktiež tie dôvody, prečo títo ľudia utekajú v takom obrovskom um, počte a tak ďalej. Tam by sme mali kolektívne ako EÚ naozaj sa snažiť nejakým spôsobom um, um nastoliť mieru situáciu, predovšetkým v Sýrii. Keď sa pozrieme na to z našeho hľadiska, ale samozrejme je tu aj rozdiel medzi utečencami a migrantami. Utečenci samozrejme tie utekajú pred um, hrozbami, migranti spadajú do iných kategórií a tam súhlasím s pánom Tanokom v niektorých e, záležitostiach. To znamená, áno, samozrejme nemôžem považovať niekoho za utečenca, keď odchádza, e, uteká z bezpečnej krajiny, tam musíme postupovať jasne. Moja skupina, ja osobne, my sme naozaj pred to, aby sme, za to, aby sme mali európske riešenie, musíme to riešiť kolektívnym prístupom. To je o mnoho lepší prístup ako nejak je naozaj individualistický len prístup niektorých členských krajín. A ja to hovorím ako zástupca Veľkej Británie, ja som škótsky zástupca. My chceme E, mať európsku stratégiu. My sme za európske kvóty, pretože pokiaľ budú jedna jednotlivé krajiny sami za seba, tak nemôžeme nikdy nájsť spoločné riešenie. Je to spoločná záležitosť a preto potrebujeme solidáciu štvorka. Ako hovoril pán Danok, tam je to možno trošku silné, ale neznamená to, že členské krajiny by sa nemohli dohodnúť na kvótach. Len čo sa dohodneme na týchto kvótach, tak by mali byť záväzné. To bude potom zásada fair play je vlastne to, pokiaľ ide o náš o prístup e, toho, aby každý e, štát tu bojoval za seba, tak s tým samozrejme nesúhlasím, mala by tu byť solidarita. Náš pozmeňovací návrh chce posíliť túto správu týmto spôsobom a preto sa tešíme na spoluprácu. Toto je naozaj veľmi ožiavá záležitosť a určite samozrejme, milí kolegovia a kolegyne, toto nie je záležitosť, ktorá bude vyriešená v následujúcich piatich rokoch. Je to hrozba, ktorá sa netýka iba migrácie a účečeneckej krízy. Je to vlastne celý európsky projekt, ktorý je pod veľkým tlakom, tlakom, ktorému zatiaľ nikdy ešte nebol vystavený. Ďakujem. Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. E, kolegu Papadakisu sem hvaležen za e, Ďakujem, pán predseda. Som vďačný nášmu kolegovi Papadakisovi za naozaj dobre odvedenú prácu. Problém je, že situácia utečencov sa vyvíja rýchlejšie než uznesenie. Udalosti si vyžadujú, aby sme pozmenili uznesenie a opatrenia každý jeden deň. Teraz vieme viac o migrantov aj o našich reakciách a veľ, je veľmi jasné, že to nie je homogénna skupina, nie sú to len ľudia zo Sýrie a nie sú to len chudobní ľudia. V Slovensku sme videli, že len tretina Sýrčanov, že z týchto všetkých ľudí je len jedna tretina Sýrčanov, keď sme ich regis, trvali. A taktiež že vieme, že nereagujeme jednotným prístupom, jednotným spôsobom. Čiže mňa skôr než holistický prístup zaujíma spoločná, jednotná reakcia, pretože inak tie utečenecké toky budú naďalej pokračovať a budú e, posielané z jednej hranice na druhú, kde budú re, registrované alebo nie. Čiže je naozaj dôležité aby sme sa shodli na princípoch a kritériách, ktoré bude jednoznačne veľmi jasne spísané, aby sme nemuseli pri každom novom ďalšom prípade zvažovať nové opatrenia a kritériá. Myslím si, že asymetrické správanie je naozaj veľmi e, škodlivé a nepomáha nám zvyšovať našu kredibilitu. E, preskúmal som všetky pozmeňovacie návrhy a čo je zaujímavé, že sa nezameriavame na bezpečnosť. Len dva pozmeňovacie návrhy sa týkajú bezpečnosti. Ďakujem. Lek. Ďakujem bardzo. Ďakujem za slovo. Dnes som eh, sa intenzívne pripravovali na schôzu CD. Bol tam generál Vásol Sobe, ktorý viedol misiu, ktorú vykonáva EU, Bol tam Matej Popovský z ESVČ, hovorili o operácii, ktorá by podľa mňa mala byť ústredím nášho uznesenia. Avšak na nešťastie tie informácie, ktoré sme získali, nedokazujú, že by sa príjmali akékoľvek konkrétne opatrenia, ktoré by viedli e, k uskutočneniu záverov z apríla, e, uskutočneniu záverov z apríla. Myslím si, že pokiaľ chceme naozaj mať reálny vplyv na jednotnú politiku našich členských štátov, musíme vyžadovať, aby e, tieto činnosti boli reálne zavedené, aby sa e, spustila tretia etapa uniforme. Čiže to, čo rada hovorila v maji, čiže ide o vojnu s e, infraštruktúrou pašovania ľudí. Iba takáto akcia môže zabrániť nárastu migračného toku. Môže ľudí odradiť od toho, aby sa púšťali na cestu. Dúfam, že ustanovenie bude niečím, niečím viac než len konštatovaním skutočnosti, že tam bude navrhnuté nejaké riešenie alebo niečo podobnom duchu. Ďakujem. Danke, Gala. Yes, uh, thank, thank you very much. Uh, I think Pán Gáler, ďakujem za slovo. Myslím si, že v tomto výbore aj v celom parlamente veľká väčšina vníma, že je tu potreba spoločného prístupu, prístupu na úrovni únie. A aj tí, ktorí si myslia, že s tým nesúhlasili, e, tak treba povedať, že utečencom je to jedno chcú ísť do Spojeného kráľovstva a je im jedno, že Spojené kráľovstvo nie je súčasťou Schengenu. A urobia všetko preto, aby sa tam dostali. Čiže myslím si, že dáva zmysel, aby všetky krajiny VEU, čiže nielen tie, ktoré sú v Schengenskom v šengenskej oblasti, e, pristúpili na, na takúto spoločnú aktivitu a myslím si, že máme naozaj mm, dobrý dôvod na to, aby sme trvali na tom, že existujúce dohody s e, členskými štátmi vstúpili do platnosti, boli implementované najmä Mám, mám na mysli readmisiu, dohodu o readmisii, ktorú sme podpísali s Tureckom, ktorá e, Turecku uvedeluje zápovinnosť prijať naspäť všetkých občanov, ktorí prišli z tejto krajiny, a či už si to je vlastne občania alebo občania tretich krajín. Musíme o tom s nimi diskutovať. Je to naozaj naozaj reálne porušovanie litery a ducha tejto zmluvy. E, sírsky utečenci v Turecku sú v bezpečí. Nie je tu potreba, že by museli z Turecka odchádzať z dôvodu neistoty a preto by sme mali explicitne hovoriť o tejto krajine a jej povinnostiach, ale taktiež samozrejme o našej vôli spolupracovať, najmä pokiaľ ide o finančnú podporu, spolupracovať na tom, aby tam utečenci ostali. Ah, Έχω ακούσει με προσοχή τις απόψεις που έχουν εκθέσει. Pán Papadakis, ďakujem za slovo. Veľmi pozorne som si vypočul pripomienky kolegov, zoberieme ich všetky do úvahy. Budúci týždeň sa stretnem so všetkými tenemi spravodajcami a následne po tomto zasadnutí e, pokročíme v našej práci. Äh, Ďakujem. Čiže vy budete mať stretnutie tieňových spravodajcov. Budeme my medzi tým mať uvažo- možnosť uvažo- uvažovať o pozmeňovacích návrhoch. Uvidíme, ako prebehne dnešná schôdza ministrov vnútra a čo, ako dopadne zajtrajší summit. Uvidíme, ako tieto schôdze prebehnú. Možno bude potrebné správu mm, prepracovať, pretože veci sa majú tak, ako sa majú. Takže vám ďakujem. A ešte chcem povedať jednu vec. A to je moja osobná pripomienka, môj osobný názor. Myslím si, že táto situácia je otázkou celej európskej zodpovednosti. Či už ide o to, kto bude riešiť žiadosti o azyl, alebo už o to, že tu tí ľudia už sú. Nemôže si niekto zvoliť, ja sa budem venovať len tejto časti problému. Ide o tú celú škálu. Dnes, mám, dnes som získal k dispozícii čísla, ktoré hovoria o tom, koľko členské štáty tento rok prispievali do potravy nového programu. Niektoré členské štáty znížili príspevok do svetového programu nového programu o 100%. Moja krajina o 75%. Nemáme tu ani jednu krajinu, ktorá by sa zachovala slušne a rozumne. No a keď sa pozrieme na to, že migračné toky začali i pred dvoma alebo troma mesiacmi, tak platia dve veci. Poprvé vyplýva z toho, že už nie je dosť jedla a po druhé zmena v tureckej politike po voľbách viedla k tomu, že sa otvorili hranice a že nastala stala snaha e, nahnevať Európu. Tieto udalosti e, prebiehali pomerne paralelne. My si v tejto chvíli musíme uvedomiť, že je to naša spoločná zodpovednosť. Musíme riešiť príčiny, takže musíme sa zamerievať na krajiny pôvodu a postarať sa o to, aby zabezpečenie utečencov v týchto regiónoch bolo dostatočné. Taktiež je dôležité zameriavať sa na registráciu na hraniciach EÚ aj mimo nich. Taktiež si musíme priznať, že toto platí pre všetkých, ako pre Nemecko, tak pre Polsko, miliacek. Musíme si uvedomiť. že na základe toho, čo nám vyplýva z Dublinu, e, keď budeme mať takýto postoj, že to všetko necháme na Grécko, tak to nemôže v reále fungovať. Musíme sa postarať o to, aby registrácia prebiehala rozumným spôsobom na vonkajších hraniciach EÚ, takže musíme tam podporiť ex, musíme to podporiť expo, zaslaním expertom, zaslaním e, e, personálu. Nemôže to urobiť Grécko či Maďarsko samo. Musíme to urobiť všetci spolu. A taktiež sa musíme pripraviť v krajinách, ktoré ktoré to ešte len čaká, napríklad Srbsko. Stojí to síce peniaze, ale musíme to spolu zaplatiť. A keď budú ľudia registrovaní a podľa ženevskej dohody majú právo e, získať štatút utečenca, potom sa budú môcť vrátiť. To neznamená, že získajú povolenie na to, aby tu ostali natrvalo tu záťaž je dôležité spoločne rozdeliť. Platí to aj pre spo- Spojené kráľovstvo. No, to nemá dočinenia so Schengenom. Je to spoločná záťaž, ktorú musíme niesť spolu, pretože máme spoločnú zodpovednosť. Keď sa na to pozrieme na, keď sa pozrieme na naše zlyhanie v uplynulých mesiacoch, bolo to zlyhanie všetkých členských štátov. To chcem ešte raz zdôrazniť. Myslím si, že by sme sa mali na to zamerať. Naozaj chcem podporiť pána spravodaja, aby zahrnul do správy celý tento koncept, aby sme si ešte raz opätovne uvedomili, že sa musíme zamerať predovšetkým na príčiny konfliktu Dôležitá je v tejto súvislosti aj misia Eona Format. Samozrejme, nemusíme riešiť konkrétne kvóty, musíme však brať do úvahy celú škálu jednotlivých aspektov. Nemôžeme si zvoliť iba jednu vec, na ktorú sa zameriame, ktorú si vyberieme. Ktorú si vyberieme. Na to nesmieme zabúdať. Je to naozaj dlhodobá záležitosť. Napríklad vojna v Iraku alebo misia v Líbii, ktorá bola neúspešná. Aj to sú dôvody. Umelé rozdelenie hraníc po ukončení kolonizácie, kedy zrazu celé národy nemohli mať svoj vlastný štát, napríklad Kurdi. Sú tu naozaj rôzne scenáre, ktoré viedli k postaveniu menšín, aké je dnes – Pozrime sa na to, aký to má dopad napríklad v Iraku, aké to má dôsledky. Je tu naozaj veľmi veľa aspektov, za ktoré eh, je Európa z historického hľadiska aj aktuálne zodpovedná. Nie je možné, aby niekto povedal, že niekoho sa to týka viac a niekoho menej. Týka sa to nás všetkých. A ešte dlho nás to bude zaťažovať, ak by som to mal takto povedať. Takže vám ďakujem ešte pán Zariuš Volsky sa hlásil o slovo, nech sa páči. Mr. Zarius Volsky. Pán Zarius Volsky, máte slovo, nech sa páči. Oh, I thought you, you, closed the subject. Uh, <clears throat> Myslel som, že to bol váš záverečný prí, príhovor. No iste, ale nie, keď vy sa hlasíte o slovo. Ste veľmi láskavý, pán predseda. Keď som vošiel do miestnosti a pokiaľ by som nepoznal pána predsedu a ostatných, tak by som si myslel, že som na výbore Libe a nie AFET. Na chvíľu si predstavme, že sme relokalizovali všetkých tých ľudí, že všetko je v poriadku, že sme to urobili tak, ako sme si zaumienili ako parlament. No znamená to, že sme problém vyriešili? Nie. Pozeral som sa na tému stanoviska a myslím si, že holistický prístup neznamená len vnútorné opatrenia, ale aj vonkajšie. Opakujú sa tu triviálne veci, že sú tu dôvody, potom sa tu po jednom menujú naozaj veľmi značnečným spôsobom. Chudoba, nestabilita, vojny, persekúciu. Podľa údajov OSN je tu 59 miliónov Máme 59 milión utečencov, nehovorí sa tu špecificky o migračnom toku zo Syrie, zo Syrie a skutočným dôvodom je to, že keďže tu máme tieto 4 milióny, ktoré sú v táboroch, e, Európa, EÚ s tým neurobila nič, alebo takmer nič. Pokiaľ by EÚ poskytla toľko e, pomoci, ako poskytla Ukrajine, neviem tie presné čísla, ale viem, že je to tretina my sme sa teraz zrazu e, prebudili. V Jordánsku, v Libanone a v Turecku sú príšerné podmienky. A my teraz, ak som, som správne pochopil, čo, po, čo bolo povedané, sme zozbierali 4 miliardy, aby sme to tam poslali. Ale, ako sa hovorí, mlieko už je rozliaté. Čiže definícia dôvodov je nesprávna a z pohľadu zahraničných vecí nie, nekompletná. Nediagnost nediagnostikuje situáciu. Dôvodom je vojna. A druhodobým dôvodom je ne, nečinnosť EÚ počas 4 rokov, potom je to tiež e, váhanie Obamu, je to bezpečnostné vákuum, ktoré bolo vytvorené. V tejto chvíli je Sýria akýmsi ruským protektorátom, niektorí ju nazývajú Novoruskou Sýriou. E, dochádza k zbrojeniu, čím sa uzatvárajú akékoľvek možnosti e, bez riešení bezpečnostnej politiky, či už by boli európske, americké alebo spoločné. Je tu, je tu prepojenie e, v tomto oblúku nestability, to sa tak nemalo len náhodou. Sú tu podozrenia, ktoré sú založené na faktoch, že Rusko E, zbrojí a sa dá, to je pôvod toho, že utečenci prichádzajú do Európy. E, toto zbrojenie je tam na to, aby e, podporilo armádnu prítomnosť Asada v Sýrii, čo je aj pozíciou, ktorá umožňuje vyjednávanie vzhľadom na situáciu na Kryme a na, celkovo na Ukrajine. Toto je holistický prístup, toto dáva veci do perspektívy. A takéto niečo by som očakával od výboru pre zahraničné záležitosti. A nielen väčšie opakovanie veci, ktoré sú síce pravdivé, ale ktoré už hovoril výbor Live a, a iní poslanci parlamentu. My tu hovoríme o nestabilite v tom kruhu ohňa, ktorý vytvo- bol vytvorený okolo únie na juhu a na východe. ale nevyužili sme nástroje spoločnej e, zahraničnej bezpečnostnej politiky a SDP, pretože sme nechceli, nemohli, nevedeli, neviem. No, e, myslím si, že to, táto správa by mala byť, pardon, toto stanovisko malo byť prepísané, aby to nebolo stanovisko LIBE, ale stanovisko AFETu. Ďakujem. Er tak Berichterstatter Tak, predpokladám, že aj spravodajca počul ten názor. Ja si myslím, že to je naozaj holistická otázka. A tá ťarcha, ktorá dopadá na pleťa niektorých krajín, sa vlastne e, takto rozprestie na celú Európu, pretože to ovplyvňuje celú európsku zahraničnú politiku. Takže musíme šetriť niekde inde. Solidarita hm, sa uberá dvoma smermi, alebo má dva, dve cesty Proste musíme sa tejto debate venovať aj doma, v každej z našich krajín, aj keď je to nepopulárne. Myslím, že toto bremeno musíme niesť všetci spoločne. Ďakujem vám veľmi pekne a verím, že sa nám podarí nájsť jednotné stanovisko tejto veci. Určite musíme stále mať na mm, pamäti, čo sú tie hlavné príčiny problému. A treba vojna v zastúpení, ktorá beží v Sýrii a v Iraku. A vieme, že aj keď ide o to, že sa tam využíva aj náboženstvo a etnicita ako zbraň. A keď si zoberieme ešte Irán a Riad, proste to je ďalšia zóna, problémov. A musíme sa pozrieť aj na to, akú úlohu zohráva Turecko. Takže toto môžeme dokázať len v spolupráci s USA a s Ruskom. Musíme konať spoločne. Takže som presvedčený o tom, že v rámci tohoto dokáže EÚ zohrať svoju významnú úlohu. Samozrejme, toto nemusí dostatočne dobre fungovať, ak eh, povedzme nebudeme ochotní spolupracovať s Ruskom. Máme nakoniec aj ich členov v Bezpečnostnej rade, aj, aj oni vlastne majú tam svoje úlohy. Okrem toho eh, Američania, Francúzi, Rusi sa k tomu tiež vyjadrujú. A jasný postoj Ukrajincov voči Rusku, ale e, aj náš postoj ohľadne Ukrajiny je tvrdý voči Rusku, ale sú iné veci, na ktorých e, musíme spolupracovať. Ide o mier v regióne. Takže potrebujeme, aby sa k nám pripojil aj Irán. A Rusi to už pochopili. Musíme si získať Irán. Nakoniec aj oni majú záujem na miery. A nakoniec oni sa obávajú e, vplyvu ISIS na Kaukaze. Takže oni sú tiež ohrození, nielen my. Čiže nie je to len e, vec, e, ktorá sa týka riešenia problému Ukrajiny, ale z hľadiska medzinárodného práva samozrejme sú tu významné veci, ktoré treba riešiť, ale musíme rozlišovať z hľadiska zahraničnej politiky, lebo ak nie, tak budeme mať problémy. Takže dúfam, že e, nastanú zmeny e, v stanoviskách voči Rusku v Sýrii. A ide o to, aby nám toto nebránilo e, v boji, teda nebránilo zaujať také stanovisko, ktoré potom, povedzme, bojovníkom za slobodu v Sýrii pomôže zvrhnúť Sadama. Ale teraz E, nemá význam ukazovať prstom a hovoriť, kto je vinný. Už, ako bolo povedané, to mlieko už je rozliaté, takže musíme hľadať riešenie. Potom neskôr, keď to vyriešime, môžeme sa venovať štúdiu histórie. Ale teraz ide o ľudské životy a navyše na to stojí obrovské peniaze. Takže musíme byť veľmi roz, musíme proste rozmýšľať s chladnou hlavou. Ďakujem spravodajcom a predkladám, že sa správa bude aktualizovať. Kedy sa to nás stane? Ešte pred 15. oktobrom? Pardon, tedy máme zasadnutie. To je vlastne ten termín pre odovzdávanie podkladov v Libe. Takže musíme ešte pred 15. oktobrom skončiť aj naše, teda uzavrieť naše stanovisko. Takže je na zváženie, čo budeme robiť v Štrásburgu, alebo navrhujete nejaké iné riešenie. No, musíme si tiež pozrieť, že kedy budeme hlasovať v tomto výbore. Aha, takže to už je neskoro. Hm. Takže 13. oktobra. To je deadline. Aby sme mali ešte priestor aj v Štrasburgu o týchto veciach medzi sebou rokovať. Takže, pán Berger tu nie je prítomný ešte. Neviem, ešte neukončil otázku Palestíny. Takže príde? Alebo už je na ceste? Kde je? Môžete mi niekto povedať? Kedy tu mal byť? Aha, pardon, troška sme s, e, napredovali rýchlejšie, než sa predpokladalo. Tak ho nemôžeme nejak obviňovať, že tu ešte nie je. Tak si sekundičku počkáme a keď príde, budeme pokračovať v našej schôdzi. Určite tu riešenie nájdeme zatiaľ. Budeme sa venovať Líbii. Chcel by som vám už teraz povedať, že e, v rozprave o rozpočte pán Dupré nie je pripravený opäť tam zavadzať všetky tie rozpočtové položky, tak ako to bolo predtým a myslím, že by sme mali nášho spravodajcu pána Predu povzbudiť, aby prehovoril vo svojej politickej skupine, alebo aby sa rokovalo v politických skupinách o týchto otázkach rozpočtu. Pretože tá posledná správa hovorila o tom, že za posledné dva roky nastal pokles prostriedkov pre oblasť, oblasť zahraničnej politiky. Takže Počuli sme, že on je hlavne proti financovaniu delegácie, ktorá sa týka Iránu. Pán delegát Depre. hej, vo výra pre rozpočet. Podľa nás, a možno sa môžete porozprávať o tomto aj vy ostatní vo svojich politických skupinách. Ide o to, že sme podporovali E, riešenie situácie v Iráne aj po dosiahnutí dohody z USA a nakoniec pán Stevenson a tak ďalej tiež je členom tej skupiny a bolo by dobre vedieť, prečo je proti takejto delegácii. Takže bolo by dobré vedieť, či je stanovisko také či onaké Takže musíme rozlišovať dve rozdielne veci, teda to, čo je tu a to, čo je v Teheráne. Pretože hlasovanie vo výbore pre rozpočet je od 28. do 30. septembra, takže musíme sa porozprávať s priateľmi z výboru pre rozpočet ešte tento týždeň. Pán Deprie liberál? V minulosti bol v EPP, ale potom robil taký veľký oblúk a neviem, kde teraz zakotvil. Alebo Alde, že by bolo. A nie to Alde? Možno. Myslím, že Alde, hej. Takže prosím pekne, kolegovia z Alde, pohovorte si s vašim kolegom stranickým, aby sme tu nemali nakoniec nejaký problém. Nejaké otázky k tomuto? Vidím, že nie. Takže mohli by sme to zrejme takto dať aj do protokolu.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 Ich darf die Sitzung eröffnen. Herr Berger, Direktor für MENA. Rád by som znovu otvoril schôdzu, pán Berger, zodpovedný za arabský polostrov Irána. Irak je dnes medzi nami. Rád by som mu poďakoval za to, že prišiel medzi nás a aby nám popísal situáciu v Líbii. súčasnosti nás zaujímajú rokovania, pretože som počul, že včera večer sa temer dosiahla dohoda v americkej snehovni reprezentantov a to by ste nám k tomu vedeli niečo povedať. Teda do akej miery je to formálne, alebo dá sa to naozaj už aj vykonať, tá dohoda. Myslím, že to je veľmi rozhodná, dôležitá otázka, že ako sa k tomu postaví únia. A môže vôbec bojovať e, teraz Európska únia proti prevádzať a obchodovanie s ľuďmi v regióne? To je dôležitá otázka pre nás. alebo proste necháme Lídiu len tak, nech sa postará o to sama. To nie je priateľné riešenie. Takže iste mám veľký záujem dospieť k takému výsledku, ktorý povedie k zlepšeniu. Takže nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že ste veľmi presne povedali, že prebehla ozaj rozsiahla práca za posledných 12 dní a by som rád, keby som mohol prísť s lepšou správou, ale včera večer bolo vydané vyhlásenie, že teraz už e, sa ukončili rokovania, ale teraz výnimkou jedna jej prílohy a tá sa týka zloženia budúcej rady alebo predsedníctva. Ale ešte sa nedosiahla dohoda zo strany oboch strán. Takže Bernardino ukončil rokovania a povedal, že tak ďaleko mohli oni zájsť a kompromisy môžu byť prijaté z oboch strán, ale treba urobiť nejakú čiaru, pokiaľ áno a ďalej už nie. Takže bol optimistom, pokiaľ ide o možnosť napredovať a povedal, že by sa mohli potom predostrieť ďalšie návrhy, mm, pokiaľ je o zloženie členov rady a pokiaľ ale ide o ďalšie žiadosti o zmeny, tak e, bude akceptovať dokument tak, e, ako bol ten včerajší. Je tu podozrenie, že obe strany, hlavne jedna z nich, by to chcela mať uzavreté už 20. oktobra, kedy končí mandát snemovne reprezentantov USA. Čiže to e, sa týka tej právnej stránke a legitimnosti. A potom je tu ešte ďalší aspekt a nakoniec môžeme povedať, že ale na rokovaniach sa nezúčastnili úplne všetci a Bernard Donald nechce aktivovať ďalšie návrhy. Takže pokiaľ ide o časový harmonogram, tak by to bolo zhruba za týždeň a čakáme odpovede z oboch strán a aj v rámci malého zhromaždenia OSN a vieme zase, že islamské sviatky ešte do toho zasahujú, takže asi by to bolo príliš optimistické, ten scenár, na ktorý poukázal pán Bernardino. Takže myslím, že toľko asi k tej dohode, čo môžem povedať, aj k tým prílohám. Samotná situácia priamo v teréne. Dochádza k zhoršeniu bezpečnostnej situácie, napríklad v Bengázi boli nejaké útoky a to vyvolalo v Tripolese veľmi e, ostré odsúdenie aj zo strany OSN. Taktiež vidíme, že v dôsledku tohoto sa nedá dosiahnuť dohoda a je tu riziko, že napätie bude ďalej eskalovať a zastanci tvrdej línie postavia politikov bokom a krajina sa nakoniec môže rozdeliť. To tiež e, je tam šíriaci sa vplyv ISISu a nakoniec naozaj sa krajina môže rozpadnúť na dve časti. Takže pýtali ste sa, že ako rýchlo sa tá dohoda bude môcť implementovať a čo môže v tom robiť EÚ, aby podporila tento krok. Aj v súvislosti s tými operáciami, ktoré sa spomínali, EU4 a ďalšie operácie, ktoré prebiehajú v Stredomorí No odpoveď si bude vyžadovať samozrejme veľmi silný mandát, aby medzinárodné spoločenstvo naozaj presadilo, že bude dosť silné na to, aby ten mandát sa dal vykonať. Z hľadiska EÚ sme pripravení s balíkom 100 miliónov eur, ktorý sa má e, v krátkom čase dať k dispozícii a potom by to malo priamo v teréne dopad, ale ako obvykle, alebo ako vždy, sú tu ešte dve veci. No, potrebujeme správnych partnerov pre rokovania, e, týka sa to rokovania o bezpečnostnej situácii. Okrem toho máme takú plánovaciu bunku a tá začína v Tunisku pôsobiť a je, nachádza sa tam, kde je naša delegácia a pôsobí aj v Tunisku, aj v Libii a majú pred svojich proste majú tam aj zastupcov z viacerých európskych krajín a momentálne pomáhajú UNSMILu e, vypracovávať núdzové plány, ktoré sú potrebné potom aj pre tie nové orgány, pokiaľ to dovolí teda bezpečnostná situácia. Z hľadiska OSN práve OSN koordinuje pomoc novej vláde Európska únia bude hľať, zohrávať dôležitú úlohu vo všetkej tejto práci, ktorá sa týka koordinácie práce s libijskými protiažkami. A hlavne tam, kde je potrebná pomoc. K bezpečnostnej situácii. Nož, keď, e, e, od, keď sa odmyslíme útok generála Haftu, a tak tam sme videli viacero e, prípadov, kedy došlo k zastaveniu palby a stále to platí, ale e, ešte mm, ešte nie je celkom všetko v poriadku v oblasti Sirte, teda mesta, kde, e, ktoré je rodiskom Kanáfiho. Viaceré islamistické skupiny tiež zohrávajú svoju úlohu a preto bude dosť ťažké zjednotiť Líbiu, pretože východná a západná časť krajiny sú prepojené iba niekoľkými asfaltovými cestami, ktoré islamský štát a jeho bojovníci dokážu ľahko preťať a zablokovať. Z hľadiska ekonomickej situácie dovolte niekoľko slov. Situácia je tiež veľmi vážna. Celkovo tam e, sa vynakladá príliš mnoho aj na dotácie, aj na platy a situácia je alarmujúca. Banková kríza, finančná kríza, tam ten dinár libyský stráca na hodnote e, veľmi silno. Ďalej, ťažba ropy a vlastne asi 184 dolárov za jeden barel žiada Líbia, čo je teda najvyššia cena z hľadiska krajín OPEKu. A prebieha aj ďalší boj, stále e, snaha získať, znamená tedy skupín získať prostriedky z predaja ropy. A táto situácia môže podkopať situáciu štátnych podnikov aj Národnej banky. Myslím, že toto je viac menej všetko, čo vám môžem povedať ako aktualizáciu situácie. A hovorím, rokovanie prebiehajú a máme asi týždeň, kým skončia e, islamské sviatky a potom predpokladáme, že dôjde k dohode alebo nedohode na základe toho materiálu, ktorý pán Bernardino prezentoval včera. Ale dôležité je, aby sa dospelo k dohode ohľadne členov rady. Ďakujem. Grazie, presidente. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Ja osobne si myslím, že toto je naozaj nesmierne citlivá, asi najcitlivejšia etapa celej tejto situácie. Myslím si, že všetci by sme mali prevzať svoj diel zodpovednosti. Určite, aspoň pokiaľ ide o všetky tie veci, o ktorých sa zmienil pán kolega Bernardín vo svojej správe. Keď sa pozrieme na prílohu, ale zároveň aj na určitý výklad jednotlivých eh, bodov. Myslím si, že naozaj toto obdobie je nesmierne obťažné, komplikované. Musíme presvedčiť všetkých o tom, že táto situácia, situácia je nesmierne citlivá, nie len pre Líbiu, že to môže mať interné, regionálne dopady, že to môže mať dopad na celú Európu. Práve preto si myslím, že by bolo užitočné, keby sme mohli povedať, že tu nejde len o nejaké, povedzme, limitovanie toho, či obmedzenie toho, čo urobíme my, aby skutočne všetko všetci pochopili, čo nás teda čaká, čaká o týždeň. Pokiaľ kolega má pocit, že to, čo sme tam pridali, je, je maximum toho, čo môžeme dosiahnuť, tak asi by sme potrebovali zo strany e, Spojených národov nejaké plnohodnotné prehlásenie. To by bolo užitočné a aby naozaj všetky strany sa dohodli na tomto texte. Samozrejme, že OSN môže mať určité pochopenie celej tejto situácie, alebo môže to chápať ako základ rezolúcie, pretože pokiaľ nevynaložíme toto úsilie, tak jedna z týchto dvoch strán, buď eh, teda v Tubruku alebo v Tripolise, eh, môže všetko ako si zoškrtať a znehodnotiť. Práve preto si myslím, že je dôležité, aby sme si položili otázku, čo môžeme urobiť aj my. My pokiaľ ide o parlamentnú e, diplomáciu, pán Leon požiadal o to, aby došlo k takémuto úsiliu zo strany parlamentu. Povedal nám, že by to považoval za užitočné pre celý dialog, aby došlo k určitému zvýšeniu povedomia o tom, aká je obťažná táto situácia, tak aby sme nastolili možnosť stretnutia medzi obidvoma parlamentami. Alternatíva by totiž znamenala to, že občianský konflikt v Líbii by sa stal ešte viacej e, roztriešteným, terorizmus by tam ešte ďalej rozkvital a malo by to ďalší dopad aj na imigráciu. To znamená, že skutočne musíme vhodným spôsobom prispieť ku riešeniu. Ďakujem. Bien, quería poner o exponer una serie de puntos. Primero... Chcel by som sa vyjadriť k následovnému. Najprv chcem zablagovať Bernardinovi Leonovi ku úžasnej práci a po druhé e, nejaké fakty. Vlády bo, e, v Tobruku aj v Tripolise vlastne sú v podstate fiktívne. Majú pod, pod sebou určité milície, ale proste v Tobruku e, ten, ten hlavný veliteľ vlastne e, velí len svojim vojskám, ale nemá ďalšiu tú štruktúru, ktorá by zodpovedala ostatnému štátu. A boje v Bengázii sú proti islamistom, a zvlášť, <laughs> že to podporuje aj vláda e, z Tripolisu. A ešte navyše je tam prítomná aj al Qaeda v tej puštnej časti. Po druhé, a tá dohoda je vlastne dosť veľký labyrint ohľadom toho, toho, čo je alebo není možné. Ale je tam jedno zvláštne, že sa hovorí o možnosti jednotnej vlády, ktorá by umožnila aj to, aby Bezpečnostná rada OSN e, legitimizovala nejaký zásah. Po tretie, jasné je aj to, že toto nie sú e, frakcie Líbie ako také, ale sú to arabské frakcie. Čiže je to veľmi krehké. Sú tam tie černovské skupiny z juhu, Tubusovia, Tubuovia, pardon, a potom sú to Amacikovia a ešte Tuaregovia. A, a osoby, ktoré e, sú v oblasti Tobruku a zase v Tripolisi, to sú vlastne e, osoby, ktoré nemajú zastúpenie alebo len veľmi malé na juhu krajiny. A je tu jedna dôležitá vec, o ktorej sa dosiaľ nehovorilo nič. Proste tá ústavná rada, ktorú vytvárajú Arabi, tí majú spoločné e, proste aj v Bengazi, aj v Tobruku, že sa vylúčia elementy, ktoré nazývajú e, cudzieč. Tam spadujú Tuaregové, aj tí Tubovia a tak ďalej. Takže od 1. septembra 1969 to vlastne takto e, existuje a máme texty, ktoré to potvrdzujú, ešte sú tam Amasikovia a Tubovia, ktorí sa konkrétne aj zmienujú v tomto dokumente. Takže to je dosť veľký konflikt, ako sa, keď sa povedzme dospie k dohode s tými Arabmi na, sadmene, na severo, ako zabezpečiť, aby neboli vlastne diskriminovaní títo obyvateľia juhu Libie. A ďalej je tu zásadný problém aj v tom, že máme pred sebou radikálny islamizmus a nakoniec Tuaregovia e, sú naviazaní aj na sever Nigeru, Nigerie aj Mali. A okrem toho, jediné aktivita, ktoré tu môžeme zaznamenať, sa týkajú týchto vylúčených skupín. V podstate ide o Eh, interarabské vzťahy voči nepriateľom. Takže ak dospieme k dohode, k dohode o fantasmagorickej vláde v Líbii, tak ako budeme eh, vlastne riešiť ochranu hraníc s Egyptom alebo eh, na strane tuniskej. Takže toto je úplne otvorené. Treba sever, more. To je v podstate nechránené, je to otvorené. Čiže ak nebudeme mať nejaké kritérium, podľa ktorého juh bude úplne vylúčený z medziarabskej zmluvy na severe, tak si myslím, že staviame vzdušné zámky. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A presne tak, ako povedal pán Nar, musíme zablahoželať eh, tomu, že táto práca má za cieľ stabilizovať situáciu, ale samozrejme nie s tým cieľom, aby došlo k ďalšej, ďalšiemu vojenskému zásahu, zásahu, ktorý by len zdramatizoval situáciu. Podľa nášho názoru e, e, boli rokovania, ktoré umožnili Alžírsku alebo riešiť situáciu. Pretože e, bolo by v podstate bývalo možné, aby aj Karafi mal priestor vyjsť do situácie cez to rokovanie, ale neviem, ako sa to riešilo potom v Libii a teraz aj v Sýrii a je to chaos. Takže je to práve výsledok vojenskej intervencie. Len si na to spomeňme. Francúzsko, Veľká Británia, USA, Kanada. Hej, a ešte aj NATO. Alebo v rámci NATO. Takže Vieme, že aj v tomto parlamente sa hovorilo o tých vojenských intervenciách. Ako to nazvať teda? Je to nedôslednosť, politická aj strategická nedôslednosť. A niekedy sa otočíme zrazu o 180 stupňov, keď sa rokovalo s Kubou napríklad, alebo o Kube a tak ďalej. Takže zdá sa, že teraz treba podporiť sírskú vládu, aby sa riešila táto obrovská hrozba. Nakoniec Eh, takto sa vyjadril aj už šéf kontrarozviedky, teraz na dôchodku, teda španielsky, že eh, tento problém naozaj treba eh, takto kompromisne riešiť a my určite budeme podporovať akúkoľvek stabilizáciu, ktorá by viedla k riešeniu danej zóny, danej oblasti. Proste, ako povedal už kolega predrečník, musí sa to týkať všetkých častí pretože keď sa to nedorieši všade, tak tie problémy budú pretrvávať. Ďakujem. I am, mm, I would be... Ja by som naozaj bola nesmierne rada, pokiaľ by sme mohli využiť, tak ako povedal pán pán Seri, nejakú parlamentnú diplomáciu ale parlamentná diplomacia, na čo by vlastne slúžila, keď nevidíme žiadne strategické nasmerovanie toho, čo robí či nerobí EU v Líbii? Kto je za to zodpovedný? Dobre. Federica Morgarini, dobre, takže ona, áno, čo presa nemôže byť zodpovedná za celý svet, ale kto je zodpovedný konkrétne za Líbiu? Nesmieme zabúdať na celý kontext. Kontext to znamená vlastne tá proxy vojna, to znamená vojna, ktorá vlastne je v zastúpení, pretože napríklad vidíme, ako vyzerá situácia v Iraku. No práve v Líbii prebieha táto proxy vojna. Turecko, Katar, to sú hráči, ktorí podporujú napríklad práve to, čo sa deje v Tripolise a samozrejme Egypt, Saudská Arábia, mm, ktoré podporujú e, vládu v Tobruku, to sú relevantní hráči, bojujú proti sebe. Máme my nejakú stratégiu, snažíme sa ich nejako zaangažovať, alebo im dovolujeme, aby využívali túto vojnu v zastúpení v Líbii. Ja skutočne neviem. Nejde použiť iba o to, ako hovoril pán Nartes, o tom, že by sme mali zapojiť sever, musíme predsa zapojiť do toho všetky tie skupiny, Tubov, Tuaregov a tak ďalej. Ja neviem, či naozaj ten proces nejakým spôsobom sme schopní obsiahnuť. Videla som tú poslednú správu, ktorú viedol pán Bernardino, bolo tam asi tých 100 miliónov, ktoré je EÚ hodná poskytnúť. To si nemyslím, že predstavuje problém. Peniaze v líby. môže sa to stať problémom, ale to, že nie sme schopní na SSRDR sa zaviazať, to, čo by bolo naozaj zásadné pre miestnu vládu. To, čo v popáde Kadáfiho sme úplne znížili, toto by možno bolo naozaj niečo, čo by umožnilo jednotlivým stranám konfliktu, aby nejakým spôsobom začali spolu rokovať a nie len sa neustále vracať do bodu nula. takže podporuje pana Aftara, tak, e, tak to je, alebo aspoň teda niekto hovoril, že je to vojnový zločinec aj napriek tomu, že to brudská vláda z neho urobila hlavného predstaviteľa štábu vojenského. Nie je pravda, že zabránil premiérovi Tobruku v tom, aby vôbec, aby odletel na Maltu. Ja neviem, sme schopní povedať vôbec niečo Turecku? tá loď plná ich zbraní, ktorá nedávno bola ktorá nedávno smerovala do Líbie. Hovoríme, sme schopní niečo povedať, alebo Rusku, tá loď, ktorá sa snažila tam prepašovať ropu, nedávno došlo tiež k, eh, k odhaleniu tejto záležitosti. Takže sú tu naozaj strategické otázky, strategická perspektíva, ktorá by mala reagovať na celú problematiku. Ja v posledných piatich rokoch naozaj veľmi pozorne sledujem celú záležitosť, som v kontakte s miestnymi predstaviteľmi a vidím, že žiadna stratégia neexistuje. Áno, podporuje Bernardino a chudá Bernardino, ten sa naozaj snaží skutočne maximálne, čo sa dá, ale môžeme si to vôbec dovoliť? Predsa nejde len o ropné dodávky pre naše krajiny, čo samozrejme môže byť veľmi relevantné, ale ide aj o základne ISISu, iné zdroje terorizmu, dopady, ktoré to môže mať samozrejme na toky migrantov, utečencov a i iné reálne problémy pre našu vlastnú bezpečnosť. Uh, Pán Tanok, ďakujem. Pán Brok, áno, skutočne ide o proxy vojnu v zastúpení. Je to naozaj bizárne. Saudská Arábia, salafizmus e, inšpiruje islamizmus vlastne v mešitách, ktoré budujú na celom svete, sú na strane Egypta proti islamskej tripolskej vláde, kat- Katar a tak ďalej, čo nás dosť prekvapuje. Je to skutočne bizárne. Pán Natias, áno, mm, s vami súhlasím, ale ISIS nie Al-Qaida. Al-Qaida, Al-Qaida sa zdá, že sú v podstate takmer neškodní, keď sa pozrieme na ISIS, ktorý tam 24 eh, egyptských koptov stiali asi pred rokom. Pán Kuson, áno, máte mm, pravdu čiastočne v tom a myslím si, že áno, skutočne západný zásah, eh, ktorý viedla moja krajina Francúzsko, spustilo celú problematiku. My jsme tedy doufali, že to skutečně vlastně odstrání brutálneho diktátora, že tam bude demokracia, něco v duchu arabské jary. Nemali jsme pravdu, mm, to pripúšťam. Ale čo by ste urobili vy, keby by ste boli e, pri moci, pán Kadáfi, otvoreně skutočne ohrozoval a tvrdil, že zabije v Bengáze každú ženu a dieťa, pokiaľ teda by mal možnosť týmto spôsobom vojensky zasiahnuť v tomto meste. Toto v podstate vyvolalo ten vojenský zásah, ak si to správne pamätám. Poznámka bez mikrofónu. Ja by som vám chcela ešte povedať, to, že minister vnútra našiel kompromis, pokiaľ ide o väčšinové hlasovanie v otázke migrácie. Došlo ku odhlasovaniu väčšiny, väčšina proti Slovensku, Česku, Rumunsku a Maďarsku. Na rade. Rada sa rozhodla väčšinou na tom rozdelení 120 tisíc ľudí proti hlasu Maďarska, Rumunska, Slovenska a Českej republiky. Poznámka bez mikrofónu. Toto je... Uvidíme, uvidíme, ako to potom prebehne skutočne. Je to otázka väčšinového hlasovania, možno, že tam dôjde ku nejakým záväzným záležitostiam musíme prostě nějakým způsobem potom to splnit. Neviem, akým způsobem se to pozitivně bude môcť urobiť táto distribúcia. Veľká Británia, pokiaľ viem, nehlasovala proti. Možno, že sa zdržala hlasovania, neviem. Neviem, ako to prebehlo. Poznámka bez mikrofónu. Pravdepodobne, pravdepodobne. Bohužiaľ poznámka bez mikrofónu. Neviem, hovorí pán predseda. Pán Galer mi pred chvíľočkou len ukázal výsledky. Pozeral sa na internet. Neviem, ne, nepoznám podrobnosti, hovorí pán predseda. Toto asi pravdepodobne to bude v tej prílohe, asi to nebude v rámci samotného rozhodnutia, pokiaľ ide o to praktické, ehm, praktický spôsob distribuovania takže, a rozdelenie. Takže to si myslím, že je dobrá odpoveď a my teraz sa musíme zamerať na permanentný stály mechanizmus, na legislatívu v tejto oblasti. To je ten ďalší krok. Súhlasíme? Dobre. Pán Berger, prosím. Toto je človek, ktorý je zodpovedný. Ďakujem, ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem za túto česť. Rád som poďakovala za všetky body, ktoré zazneli. Áno, toto to, mm, že sa nachádzame v veľmi citlivej etape, to je naozaj pravda. Ten týždeň, ktorý nás čaká, je nesmierne dôležitý. Je to zahrnutie alebo dôležitosť nearabskej populácie do ano, celej záležitosti. Brna Kolega Bernardino odviedol úžasnú prácu. Ten výsledok si myslím, keď sa na to pozrieme, ako náhle dosiahneme túto dohodu. Samozrejme, potom nás čakajú ešte otázky ústavného charakteru, ľudských práv. To musíme samozrejme ešte potom s vládou prediskutovať. Súhlasím s pani Gomeš v tom, že financie to nie je najväčší problém, predovšetkým v krajine ako Líbia. Ale pre nás, a o tom už som hovoril, je naozaj mať tých správnych partnerov, s ktorými by sme mohli pracovať a ktorí môžu priamo na mieste implementovať a samozrejme bezpečná situácia DD. E, áno, DDI to je ten klasický nástroj, ktorý my považujeme tiež za vhodný nástroj asi pred rokom sme pomáhali krajine, pokiaľ ide o ochranu hraníc, mali sme tam misiu a podobné záležitosti, ako tieto nástroje by tiež mohli byť na stole. Zapojenie Ruska a iných partnerov iste viete, že predovšetkým pri snahe nájsť dohodu UN-AFOR, memorandum, e, pokiaľ ide o tieto zložky, viete, že prebiehalo e, i zaangažovanie práve no, naša snaha zapojiť Rusko. Potrebujeme počkať, uvidíme, či obidva parlamenty schvália túto dohodu a potom by mohla byť vytvorená vláda národnej jednoty, tam by sme mohli s nimi samozrejme začať rokovať a hovoriť o všetkých tých bodoch, o ktorých sa kolegovia zmienia. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Ešte jeden dotaz. como Ako som povedal, súhlasím s tým, že filozofia aj prax e, sa líšia. Proste tie slova, tie sa týkajú Libie, to je proste ako slona do vetra. Je potrebné, aby sme Líbii mali partnerov na rokovania, ale tí sa postupne strácajú, pretože tí politici nezastupujú nikoho v podstate. A náčelníci kmeňov čoraz menej sú reprezentatívni pretože nemajú dosť moci, e, nie sú dosť mocní a silní, aby čelili tým miliciam. Tam proste <laughs> práve, že e, ide, že miestne milície e, ovládajú aj zdroje ropy, napríklad sulejmanské, teda arabské milície kontrolujú nejaké zóny a ďalšie zase kontrolujú ropovody a proste milície si podelili e, tieto ropné polia a tak ďalej. Podobné ako e, bola, kedy boli červení kméry e, v Kambodži, keď využívali takéto e, cesty na získavanie peniazy. Pozrime sa na veci reálnymi očami. Takže tí partnery, ktorých máme na rokovania, sú v podstate tu a iných nemáme ale aj títo sú veľký problém a zdôrazňujem aj problémy, ktoré sa týkajú juhu krajiny a naozaj aspekt hraníc na juhu krajiny, tam máme Sudán, Egypt a Čad. A okrem toho hlavne e, ešte tam Alžírsko na ďalšej strane. Takže to je úplne otvorená hranica. Tam, kde prúdia e, zbranie pre Boko Haram napríklad. Aj cez Agades, aj Bahar al-Asar e, v strede Čadu. Takže pozrieme sa reálni, na realitu otvorenými očami a nežijeme v nejakej fikcii, prosím vás. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall, Damit ist die Sitzung geschlossen. Takže ešte niekto, niekto sa nehlási, tak tým končíme dnešnú schôdzu. Kedy sa uvidíme opäť? Kedy máme ďalšie stretnutie? 28. septembra sa uvidíme na budúce. Ďakujem vám.